Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Dámy a páni, začali by sme, ak dovolíte. We have, uh, Máme pred sebou program. K programu môžem povedať na želanie ministra zahraničných vecí Lotyšska sa bude bod, ktorý sa týka vystúpenia predsedníctva prejednávať ako z bod za dobrými dverami. Dáme si e, medzi tým krátku prestávku, zhruba o 17.30. Ešte sa chcem opýtať, či by to bolo možné. Mal by som niekam odbehnúť s niekým od liberálov a socialistov. Snažíme sa teraz e, vypracovať správu v kontakte s Kišiňovom, aby sme to dnes popoludní mohli v krátkosti prejednať tak aby v prípade zajtra ráno ma možno niekto mohol zastúpiť. Pán Tánok to zatiaľ nie je, ale možno sa budeme môcť dohodnúť e, nejakým takýmto spôsobom. Podľa mňa bolo vhodné zajtra naozaj vycestovať do Kišiňova. schválení zápisnice. Sú prosím nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Oznámenia predsedajúceho k tomu nemám nič. Musíme sa presvedčiť, či ten dokument o Rusku pre radu, ktorý je síce neformálny, ale všetci ho majú, či by sme sa aj my k nemu mohli prípadne dopracovať, aby sme to mohli rozdať poslancom, to by dosť mohlo pomôcť v našich diskusiách s lotišským predsedníctvom o 17.30. Keď už e, to majú aj médiá, tak by sme možno mohli tento dokument sprístupniť aj poslancom výboru AFET. Predpokladám, že to bude jedna z najvýraznejších tém diskusie s lotišským predsedníctvom dnes večer. Teraz prejdeme k pokorkovej správe. Charles Tanok tu zatiaľ nie je. Aha, už prišiel, dobre. Dobre, súhlasí e, kolega Tanok, že to prejednáme zajtra. Ďakujeme. Takže prejdeme ďalej k Srbsku. E, pán McAllister, nech sa páči. Good afternoon. Thank you, chair. Ďakujeme, pán predseda, dámy a páni. Dobrý deň. Je mi cťou prezentovať e, prvý návrh uznesenia k pokrokovej správe e, Srbska za rok 2014. Nie je to len prvý návrh tohto uznesenia, je to aj môj prvý návrh ako e, nového stáleho spravodajcu pre Srbsko, keďže je lepšie presvedčiť sa o niečom na vlastné oči a nečítať si o tom. E, strávil som týždeň minulý rok v novembri v Srbsku, stretol sa s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí Dačičom, taktiež s patriarchom a taktiež s zástupcami mimovládok, opozície, koalície a taktiež e, zástupcami iných zložiek občianskej spoločnosti. Mnoho z toho, čo som si vypočul a videl v Belehrade a v Novom Sade, bolo kľúčové pre vypracovanie mojej správe. Návrh pozostáva 24 ocekov na 6 stranách. Snažil som sa poňať to čo najstručnejšie. Keď sa teraz pozeráme na rok 2014, bol to veľmi významný rok pre Srbsko došlo k formálnemu začiatku prístupu k rokovaní 21. januára na prvej konferencii EU Srbsko. ďalej e, sa spustil technický proces screeningu a už je uzavretých 26 kapitol. E, vysoká míra pripravenosti a angažovanosti v oblasti európskeho aký, e, ktoré prejavuje srbská vláda, si veľmi ceníme. Vo všeobecnosti som presvedčený, že predseda vlády Vučič a jeho vláda sú odhodlaní pristupovať naďalej seriózne k tomuto prístupovému procesu eh, v EÚ a taktiež máte zásadné reformy. V posledných mesiacoch sa Sorsku pridali, prijali výrazné zákony o eh, bielých vranách, taktiež o privatizácii, o boju proti korupcii a taktiež o insolventnosti. Eh, predsa len však naďalej bude e, kľúčové pre úspešný proces integrácie e, boj proti korupcii. Predovšetkým, čo sa týka princípov právneho štátu, srbská vláda má e, výrazné úsilie bojovať proti korupcii, ale je potrebné veľké úsilie v naplňaní právého rámca v boji proti korupcii. Ďalej chcem zdôrazniť význam zaručovania práv opozície. V súčasnosti je príliš mnoho zákonov prijímaných v nelihavom postupe a to neumožňuje eh, dostatočné pripomienkovanie zo strany zúčastnených aktérov. Okrem toho, pozorovateľi, s ktorým som sa stretol v Belehrade, si robia veľké obavy o zhoršujúcich sa podmienkach pre plné uplatňovanie slobody prejavu v Srbsku. Chcem zdôrazniť, eh, že sloboda médií predstavuje základný prvok demokracie. Ďalej po druhé, ekonomika. Mali by sme podporovať srbskú vládu a všetky srbské orgány v úsilí vykonávať ďalšie štruktúrálne reformy, a taktiež zlepšovať investičné prostredie, bojovať proti vysokej miere nezamestnanosti a naďalej uskutočňovať fiskálnu konsolidáciu Podnikateľské prostredie sa musí vylepšiť tým, že budú uplatňovať štrukturálne reformy a taktiež sa bude posilňovať právny systém. Avšak nesmieme zabúdať e, na záplavy z maja 2014, ktoré mali negatívny dopad na ekonomiku a taktiež e, aj na životy bežných ľudí v tejto oblasti. Ďalej potrete zahraničná politika. Všetci vieme, e, že pravidlá sú jasné. Kandidátske krajiny musia dodržiavať e, aký Európskej únie. A to sa e, vzťahuje aj na zahraničnú politiku. Všetci vieme, že Srbsko má e, z historického hľadiska úzke vzťahy s Ruskom. Predsa však vyslovujem podutovanie nad tým, že Srbsko sa nepridalo, keď ho Európska rada vyzvala, k reštriktívnym opatreniam voči Rusku. Na druhej strane chcem oceniť akčný plán medzi NATO a Republikou Srbska ktorý bol podpísaný e, pred 4 dňami. Chcem tiež oceniť e, to, že Srbsko predseda a bude predsedať OECD v roku 2015. Srbsko by mohlo využiť túto pozíciu najmä vo vzťahu k Rusku, aby sa snažilo hľadať riešenie aktuálnej krízy na Ukrajine. A neposledné vrade rade po štvrté, normalizácia vzťahov medzi Belhradom a Prištinou. Angažovanosť Srbska v tomto procese normalizácie vzťahov s Kosovom eh, si veľmi ceníme vzhľadom na predčasné voľby v Srbsku a v Kosove. Postup celkových rokovaní sa spomalil v roku 2014 a preto chcem oceniť, že po šiestich mesiacoch eh, tejto slepej uličky v rokovaniach kosovský parlament vymenoval pána Mustafu za nového predsedu vlády. V dôsledku toho dialog na vysokej úrovni medzi Srbskom a Kosovom bude naďalej pokračovať tu v Bruseli, eh, konkrétne 9. februára je dôležité, aby Srbsko a Kosovo teraz pokračovali vo fáze implementácie už e, dosiahnutej dohody. Kolegovia, celkovo môžem povedať, e, že vlak z Belehradu je na ceste do Bruselu. Chcem vyzvať srbskú vládu, aby sa držala tohto smerovania. Rok 2015 by mal byť rokom prvých e, rokovacích kapitol, ktoré by sa mali otvoriť Dúfam, že sa to podarí už v prvej polovici tohto roka. Na záver sa chcem poďakovať výboru AFET, jeho sekretariátu a sekretariátu EPP. Dúfam, že sa nám bude dobre spolupracovať so všetkými, najmä s tenevými spravodajcami, aby sme dosiahli kvalitný výsledok. Teším sa na vaše vyjadrenia a otázky. Ďakujem. Pán Kúka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mm, nemôžem povedať, že by som nesúhlasil s ničím, čo povedal pán McAllister. It is, it is absolutely clear. Žart pána predsedu sme nepočuli, žiaľ. Domnievame sa, že Srbsko postupuje vo svojom procese integrácie. Treba tiež uznať, že naozaj to tak je, aj správa napokon to zdôrazňuje. Pre Srbsko bude kľúčové, aby pokračovalo v tomto reformnom procese. Zaznamenali sme zložité, ale dôležité spustenie hospodárskej a sociálnej reformy. Očakávame ďalšie reformy v roci súdnictva. Kapitoly 23 a 24 budú naozaj veľmi dôležité pre ďalšie rokovania o prístupe. Chcem oceniť tiež výzvu spravodajcu, aby Srbsko v rámci spoločnej bezpečnostnej zračnej politiky dodržiavalo stanoviska Európskej únie a zároveň Srbsko bude mať výnimočnú príležitosť naozaj dokázať, že môže byť užitočné vo svojej funkcii predsedu OBSE. Mm, taktiež je dôležité pokračovať v dialógu s Kosovom tu by sa malo sústrediť úsilie na implementáciu. Všetky dohody, ktoré už boli podpísané, tiež domnievame, že kapitola, ktorá obsahuje vzťahy s Kosovom, by sa mala otvoriť dostatočne včas v rokovaniach. Tiež je dôležité, aby Srbsko malo kvalitné vzťahy s krajinami v celom regióne. Je dobré, že návšteva albánskeho predsedu vlády prebehla nedávno napriek veľmi e, zložitému vývoju v okolí, v okolitých krajinách. Ako som už povedal, reforma súdnictva je tiež mimoriadne dôležitá ako ďalší pokrok integrácie. Súhlasím so spravodajcom v tom, čo povedal o slobode médií. Je dôležité, aby všeobecná atmosféra súvisiaca so slobodou médií sa zlepšila a aby sa zvýšila transparentnosť médií, aby e, sa vhodným spôsobom vyšetrovali možné hrozby novinárom. Jedna téma, ktorú chcem poukázať, je všeobecný záväzok krajín Západného Balkánu k dlhodobým politikám EÚ. Spomínam to v súvislosti s plánovanými investíciami v oblasti energetiky napríklad. Pozoroval som veľmi pozorne summit s Čínou, ktorý prebehol minulý rok. Hovorilo sa tam, že sa bude investovať do tepelných elektrární na uholný pohon. No, hovorilo sa tam o konkrétnych investíciách a keďže to budú dlhodobé investície, bolo by vhodné zamyslieť sa nad niektorými týmito projektami z pohľadu politiky EÚ v tejto oblasti. Ešte by som spomenul, že incident súvisiaci s hnutím Falun Gong e, si bude vyžadovať isté vysvetlenia, ale v Davidovej správe sú aj mnohé iné otázky, ktoré naozaj mm, počiarkujem, chcem oceniť najmä jeho osobnú odhodlanosť a chcem ho pochváliť za vynikajúcu prácu, ktorú doposiaľ odviedol. Ďakujem. Thank you. Pani Fajon, ďakujem. Budem hovoriť po slovinsky, ak dovolíte, aby to bolo bližšie aj našim srbským priateľom. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi McAllisterovi, za túto vynikajúcu stručnú a výstižnú správu. Niektoré časti by sa ešte dali vylepšiť. Som presvedčená o tom, že sa nám to spoločne podarí so spravodajcom. Minulý rok bol pre Srbsko veľmi dynamický, došlo k mnohým významným udalostiam otvorenie prístupových rokovaní, ďalej parlamentné voľby, ďalej návštevy na vysokej úrovni v Belehrade. E, taktiež diplomatická aktivita Srbska bola posilnená a v regióne Srbsko zohrávalo veľmi významnú úlohu. Minulý rok bol zložitý aj kvôli záplavám, ktoré postihli civilné obyvateľstvo, poškodili infraštruktúru, ale aj celú ekonomiku. Spravodajca upozorňuje vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s médiami, na tieto nedostatky súhlasím s ním. A v prístupových rokovaniach neboli žiadne ďalšie kapitoly otvorené. To mi je naozaj veľmi ľúto. Začiatkom roka Srbsko preberie respektíve už prevzalo vedenie OBSE. To si veľmi ceníme a dúfame, že Srbsko využije e, svoje diplomatické siete e, na možné e, vyriešenie konfliktov v rámci regiónu OBSE, aj napríklad na Ukrajine. Veľmi ma znepokojuje najmä situácia súvisiaca s médiami. Veľmi pozorne ju sledujem a Musím skonštatovať, e, že e, dochádza k jej neustalému zhoršovaniu aj napríklad v porovnaní so situáciou v čase vlády Miloševiča. Pracovné podmienky novinárov sa neustále zhoršujú. Aj vlastnícka štruktúra médií je problematická a predseda vlády Vučič taktiež e, obvinil isté médiá, že šíria lži. To je nevhodné, neprimerané a chcem zdôrazniť, že sloboda médií, sloboda prejavu, pluralita názorov sú tiež znakom zdravo fungujúcej spoločnosti. Srbsko tieto veci musí napraviť, pretože situácia nie je ani zďaleka uspokojivá. Ešte jedna poznámka, ak dovolíte. K komunite LGBTI. Teší ma, že dúhový pochod minulý rok v septembri v Belehrade prebehol. Je dôležité, aby sa posilnilo dodržiavanie základných práv. V Srbskej ústave to pokrýva článok 14, ale komunita LGBTI musí mať vyššiu mieru ochrany. Ešte posledná vec, to sa týka vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. 9. februára sa chystá stretnutie na prezidentskej úrovni. Taktiež sa toho zúčastnia orgány z Bruselu a dúfam, že čoskoro dôjde k normalizácii vzťahov medzi týmito eh, dvoma mm, krajinami. Je najvyšší čas, aby Srbsko otvorilo novú kapitolu v prístupových rokovaniach. Nový rok teda by nemal byť len dynamický, tak ako minulý rok, ale mal by to byť aj rok, v ktorom vzniknú nové stimuly aj v prístupových rokovaniach. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne pán predseda. Chcel by som poblahoželať kolegovi David McAllisterovi eh, eh, ako nástupu do funkcie ako stály spravodajca pre Srbsko. Jeho prístup je želateľný a naozaj veľmi prac, usilovne pracujú a my vítame pokrok, ktorý dosiahol vo Srbsko v viacerých oblastiach ako boj proti korupcii, inštitucionálne reformy a zlepšené vzťahy s Kosovom. A vysoký predstaviteľ nás upozorňuje na to, že a vysoká predstaviteľka pardon, predstavuje, e, potvrdzuje to, že dialog na vysokej úrovni bude pokračovať aj počas jej mandátu. Ešte stále dostávam sťažnosti e, na to, že boli, investori boli pripravení o majetok podľa starého zákona napriek tomu, že tu je nový zákon. Súhlasím s vyjadrením pána Kukana o tom, že je potrebné naďalej monitorovať fungovanie súdneho systému, zabezpečiť lepšiu odbornú prípravu a zaručiť ich nezávislosť zároveň vítam dobré vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, ale chápem aj názory z e, Čiernej hory. Viem, že bilaterálne tie vzťahy boli vynikajúce, sú tu politické návštevy na vysokej úrovni a implementácia bilaterálnych e, zmluv o extradícii e, musí fungovať tak, aby E, tí, ktorí sú stíhaní medzinárodne, sa neskrývali v jednonavzájom krajinách. V správe pána Dedimne Kajstra v bode 8 e, pravidelne e, je kritizovaný prístup aktuálnej vlády v snahe byť dobrými kamarátmi s Rusmi a podporovať Putina počas najbližšej návštevy, poslednej návštevy v v Srbsku v časoch, keď ruské síly bojujú na východe Ukrajiny a okupovanom Kryme. Ďakujem. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel pripojiť k pozitívnemu hodnoteniu správy pána Mekalistera funkcii spravodajcu poprvýkrát. Takisto mám spätnú väzbu a informácie zo Srbska o tom, že sú veľmi radi, že e, majú takého partnera, ktorý prejavuje veľký záujem. Chcel by som zdôrazniť to, že súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, že sektor médií je ešte veľmi zraniteľný a že to je veľmi citlivá záležitosť v Srbsku, že je potrebné túto situáciu zlepšiť. Mali by sme pochváliť Srbsko za dosiahnuté výsledky v oblasti boja proti korupcii, predovšetkým na tej najvyššej úrovni E, môžeme vyjadriť aj spokojnosť s tým, že vláda sa angažuje v zmysle európskej orientácie Srbska. Je to dôležité ako zmena, je to dôležité zároveň aj preto, že táto vláda má opozíciu, ktorá je zároveň e, takisto um, zhliada na budúcnosť Srbska v Európskej únii, čomu predtým nebolo tak. Myslím si, že Srbsko si zaslúži uznanie za svoju konštruktívnu politiku voči susedom a aj za odvahu vyriešiť určité problémy, ktoré malo so susednými krajinami. To chcel by som vyzvať spravodajcu, aby venoval pozornosť aj otázke Vojvodiny ako naj E, časti Srbska, ktorá je, dosiahla najväčší pokrok a je zameraná na vstup do Európskej únie. Autonómnosť Vojvodiny je otázka, ktorá sa skúma, malo by to tak byť aj naďalej. A zároveň by som chcel vyjadriť e, takisto e, o tú problematiku, o ktorej sa tu hovorilo, zosúľadiť e, postup e, policie s Európskou policiou. A čo sa týka otázky pána Češňa, uvedomujem si dnes, že novozvolený chorvátsky prezident, e, dozvedel som sa, že požiadal generálneho tajomníka OSN, aby tento zasiahol a aby sa pán Češen vrátil do Hágu. Samozrejme to nesúvisí so srbskou vládou a nemali by sme obviňovať srbskú vládu za vyjadrenia pána Šešťa, ale myslím si, že to súvisí aj s nami, pretože musíme hľadať riešenia eh, a musíme naďalej vyjadrovať naše názory ohľadom rozhodnutí eh, tribunálu v Hágu. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Skôr ako začnem e, reagovať na správu o Srbsku, povedať, že ak by sme sa pridržali pôvodného plánu a začali o 15. tak sme mohli ľahko e, tú správu pána Broka zo zajtra presunúť na dnes a musím povedať, že naozaj veľmi ťažké pre nás preorganizovať správy na dnes a na zajtra, pretože máme rôznych tieňových spravodajcov na rôzne správy, čiže ja by som bola uprednostnila, ak by tá diskusia bola prebehla tak, ako bola pôvodne naplánovaná, to len na úvod, ale samozrejme konečnom. Bolo rozhodnuté, že to inak, tak je to inak, ale pre väčšie skupiny je ťažké e, prispôsobiť sa takýmto posledným zmenám v programe. Takže poprvé chcem povedať, že je veľmi dôležité to, že máme teraz na stole všetky správy, nie na tento týždeň, ale aj na nadchádzajúce týždne, pretože je veľmi dôležité, aby parlament vyslal jasný signál týmito správami aj voči predsedovi komisie Junckerovi, ktorý pred zvolením vyhlásil, že najbližších 5 rokov nebude žiadne rozširovanie. Vieme, že to je politická realita, ale Vyvolalo to problémy so stratou motivácie v mnohých krajinách, takže som veľmi rada, že teraz uh, sme v stave povedať, že parlament chce pokračovať v stratégii rozširovania so všetkými krajinami regiónu. A čo sa týka správy pána Mekalistera, predovšetkým by som sa mu chcela poďakovať ako novému kolegovi, ktorý pracuje na tému Západný Balkán. Spravil vynikajúcu správu, naozaj to dobrá práca, zameral sa na tie hlavné témy, ktoré sú podstatné a veľmi radi sa my spolupracujeme o týchto veciach. Takisto súhlasím s tými vecami, o ktorých ste hovorili. Avšak chcela by som doplniť pretože nie som si celkom istá, či náš tieňový spravodajca pre Srbsko tu bude načas, pretože momentálne vo výbore kont a keďže to bolo naplánované na neskôr, neviem, či stihne prísť. Takže chcela by som povedať, že podľa mňa je dôležité, aby sme mali uvedené viac aspektov o energetike a ochrane životného prostredia, pretože tam je jasné, že európske ciele o znižovaní emisí, že Srbsko si bude musieť spraviť inú stratégiu, ako vyrábať elektrínu z uhlia, ak ich chce splniť. Takže je tu viacero vecí, ktoré predložíme ako pozmenujúce návrhy, pretože si myslím, že je potrebné tam predsa niečo doplniť na túto tému. Som rada, že E, vo správe hovoríte o vzťahoch Srbsko-Rusko a pre všetkým o vzťahoch Srbsko-Kosovo. Ďakujem e, aj spravodajcu covi pre Kosovo, o ktorom budem hovoriť neskôr. Dôležité, že sa to tu spomína. Zároveň chcem povedať, že by bolo dobre, ak by sme v procese pozmenujúcich návrhov e, tam uviedli nejakú vetu, kde žiadame srbského premiéra, ktorý minulý týždeň navštívil Kosovo, že ak teda navštívuje srbské komunity, v Kosove, čo je veľmi dôležité, aby si naplánovala aj stretnutie s kosovským premiérom, pretože to je súčasťou dobrých susedských vzťahov, že sa stretnete so svojím protiažkom v krajine, ktorú navštevujete. Takže myslím si, že toto by bolo dôležité ako uh, vložená veta. Uh, myslím si, že je dobré, že tu spomínate voľby do Rady pre národné menšiny, zároveň však by sme mali spomenúť aj to, že vysok i počet Rómov v Srbsku žiada o azyl v Európskej únie a že žiadame srbské orgány, aby prijali efektívnejšie opatrenia na to, aby sa uľahčila ich integrácia do srbskej spoločnosti. Myslím si, že to sú veci, ktoré by som vás chcela požiadať, aby ste v procese pozmaňujúcich návrhov a stretnutí s tieňovými spravodajcami dohodli tieto veci. A myslím si, že je jasné, povedali ste to, že úplná normalizácia vzťahov Srbsko-Kosovo je predpokladom vstupu Srbska do EÚ a Srbsko by takisto muselo zreformovať náležite ústavu, pretože ak nie, tak nemyslím si, že sa väčšinovo dohodneme v tejto únii na prijati Srbska. Podporujem proces Srbska pristúpenia do Európskej únie a preto o tom hovorím. I added something on the general issues before, if you... Áno, ho, doplňal som a niečo v tých všeobecných veciach na začiatok, ak si dobre spomínate. Ďakujem pekne. Pán predseda, hovorí pán Kastaldu, aby som chcel poblahožovať spravodajcovi pánovi McAllisterovi za vynikajúcu správu a položiť priamu otázku, pretože je často dobré e, nehovoriť o problémoch, ale o výzvach. Od 15. januára Srbsko prevzalo vedenie OBS. E. Ja si myslím, že vzhľadom na vynikajúce vzťahy, tradične vynikajúce vzťahy Srbska s Ruskom a smerovanie Srbska e, do Európskej únie, čo vyzerá dobre. Neviem, či by nebolo dobré, aspoň tak som o tom píše správe, nebolo by dobré zapojiť Srbsko ako akéhosi mediátora pre riešenie krízy na Ukrajine aj vzhľadom na zemepisnú polohu Srbska. Zároveň súhlasím s kolegami, ktorí žiadajú slobodu prejavu a vyzývajú srbskú vládu, aby prijala odvážne kroky v tejto veci. A ako správne povedala pani Lonaček, e, chceli by sme väčšiu angažovanosť napríklad v oblasti ochrany životného prostredia. To sú také pálčivé témy pre prístupové krajiny, ako už býva zvykom. Áno? Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem zdôrazňovať a opakovať to, že správa kolegu Davida Mekalistera je dobre načasovaná, relevantná. Chcel by som zdôrazniť dve veci. Bod 8 Ohľadom sankcií e, ide o to, aby Srbsko zaujalo stanovisko a zároveň je potrebné aj, by sme si my položili otázku, na ktorom právnom základe stoja tieto sankcie e, v rámci medzinárodného práva. Ja neviem, či vôbec tieto sankcie sú legálne, e, či neprebehne postup, nejaké teda konania túto tému. To znamená na úrovni medzinárodného práva, či aký právny základ je na tieto sankcie. A druhá vec, o ktorej by som chcela hovoriť, to je bod 23, preskupenie sektoru plinárenstva a reštrukturalizácia e, plinárenských podnikov, štátnych plinárenských podnikov. Technicky v Srbsku je to ťažké a mm, mám pocit, že to vyvolá skôr neistotu. Neistotu ohľadom energetických dodávok v tejto krajine. Ďakujem. Merci, merci, Ďakujem pekne. Pán predseda, skôr ako sa vyjadrím k Srbsku, chcel by som upresniť jednu vec ohľadom Bosny a Hercegoviny. Tá spada do mojej kompetencie, táto krajina. Budeme o tom hovoriť dnes, pretože ak o tom nediskutujeme dnes, tak v tlači sa pýtajú, prečo nie. Nie je to poprvýkrát, keď rozdelíme na dve témy diskusiu o týchto krajinách a toto bolo rozhodnutie práve preto, aby nové orgány mali možnosť sa konštituovať a začať pracovať. Čiže to je vysvetlenie, prečo to odložené na neskôr. Čo sa týka Srbska, tu chcem poblahoželať David Metkalisterovi. Súhlasím s ním v kapitolách 23 a 24 je potrebné sa začať zaoberať týmito kapitolami, je to dôležité. A prekvapuje ma, že premiér Vučič tvrdí, že Európska únia má, platí mimovládne organizácie za to, že kritizujú vládu. To je dôkaz práve chýbajúcej dôvery. Neviem, v budúcnosti si myslím, že je potrebné vyhnúť sa takýmto situáciám. A potom ešte mm, súhlasím s názorom pána komisára Hána E, ktorý hovoril v decembri o zbližovaní pozícií v otázke zahraničných vecí, pre všetkým, čo sa týka Ruska, aj preto, že Srbsko podľa mňa 80% má pozitívny názor na Rusko a len malé percento sa pozitívne nahliada na Európsku úniu, takže ak vláda, no ako by som to povedal, e, sa v podstate dištancuje do určitej miery do pozície, to v tomto kontexte. A teraz mám ešte 30 sekúnd, takže k bodu 11. Myslím si, že je potrebné spomenúť pozitívnu úlohu, ktorú zohráva Srbsko v regionálnych iniciatívach. Bod 17. Myslím si, že je potrebné zdôrazniť otázku verejného rozhlasu a vysielania v jazyku menšín a v bode 28 je potrebné zohľadniť aj sťažnosti ohľadom volieb do Rady pre národné menšiny. Prepačte, že som prekročil svoj čas. Ďakujem pekne, pán predseda pokrok Srbska smerom k Európe je veľmi dôležitý, pretože táto krajina, objektívne musím povedať, má, je zodpovedná za dobré vzťahy s krajinami na Západnom Balkáne, e, členskými štátmi, aj potenciálnymi členskými štátmi a v, v procese pristupovania do EÚ. Pokrok je viditeľný, hovorí sa o tom správe pána Kalistera. A v podstate uh, už len na strane povinnosti ostáva potvrdiť nielen na úrovne deklarácií, ale potvrdiť faktami pozitívny postoj k etnickým menšinám, predovšetkým čo sa týka práva na vzdelávanie v, rodnom, v materskom jazyku národnostných menšín. Uh, nemali všetky, všetky výzvy na obnovenie vnútroštátnych konfliktov by mali byť obmedzené, mali byť prijaté potrebné sankcie proti tým, ktorí e, e, vedú mm, podnecujú nenávisť. Vláda v Belehrade by sa mala inšpirovať a proaktívnejšie riešiť e, hraničné otázky alebo problémy s hranicami, so susedskými krajinami a e, zacieliť zahraničnú politiku v prospech, alebo teda zameranú na Európsku úniu. E, dôležitý je aj dialog s Prištinou e, pre európske vyhľadky Srbska. Predsedanie Srbska OBS e bude podľa nás ďalším stimulom pre lepšiu internú reorganizáciu. Ďakujem. Ďakujem. Bohužiaľ musím povedať, že táto správa o Srbsku a návrh uznesenia z pána McAllistra nehovorí o porušovaní ľudských práv a princípov právneho štátu na základe toho, že sa tam stíhajú e, osoby za vojnové zločiny a rada by som bola, keby to bolo v tomto uznesení. Ten zákon v roku 2010 vstúpil do, platosto, do platnosti a Srbsko potom pristúpilo k tomuto procesu. A taktiež 18 členských štátov potom obhajovalo eh, Chorvátsko v tomto spore. Bol tam napríklad Veľko Marič, chorvátsky eh, občan, ktorý je veteránom a je súdený za eh, za zločiny, ktoré spáchal údajne na chorvátskom území proti inému chorvátskovi občanovi. Takže toto je protiprávne. Môže to stať aj iným občanom iných krajín, napríklad eh, Írska, Burhalská, Slovenská, eh, Francúzska, Veľké Británie, Veľko Marič bol v srbskom väzení už 5 rokov. Sú porušované jeho ľudské práva. Ja som to videla osobne. A taktiež to požiadalo vyšetrovanie Európsku komisiu. Európska komisia to preštudovala a požiadala o vykonať svoje priority, ktorou je spravodlivý súd. Takže som požiadala komisia, aby to potvrdili, čo povedali, no aby sa mohla otvoriť kapitola 23, tak má byť tento zákon odstranený taktiež. Musia byť chránené práva Veľká Mariča, musí byť prevezený do Chorvátska, tak aby bol umožnený spravodlivý súdny proces. Ďakujem. Thank you, Ďakujem. Takže predovšetkým by som sa chcel, by som chcel pogratulovať spravodajcovi za veľmi vyváženú e, správu hľadom pokroku Srbska. Čo týka vstupu do EÚ, tak to je skutočne dobrým motorom pre reformy v akékoľvek krajine, ktorá touto transformáciou prechádza. A Srbsko nie je žiadnou výnimkou a ja želám Srbsku veľa úspechu. Čo sa týka hospodárskych, sociálnych politických reforiem, ktoré majú pred sebou. Zároveň, ako vieme, Európska únia stále účinnejšie koná, tak aby budovala spoločnú, a politikám je naozaj spoločná zahraničná politika. Tu taktiež má Srbsko príležitosť pokročiť, ale Srbsko sa zdržalo a nepo, neprehlbilo e, súdržnejší postup z EÚ, čo sa týka Ruska. No a toto je práve ten dobrý moment, kedy vyjadriť solidaritu medzi členskými štátmi. A ja by som bol rád, keby Srbsko trochu ochotnejšie podporilo stanovisko EÚ, čo sa týka tejto politické línie. A dúfam, že v nadchádzajúcich rokoch uvidíme trochu súdržnejšie eh, chovanie Srbska v tomto smere. Čo týka rokovania o taktike so Srbskom, tak sú tu kapitoly, ktoré, na ktorých Srbsko musí ešte popracovať. Tam musí ešte pokročiť pri započutí tých kapitol, tak aby Srbsko splnilo e, stanovené ciele, aby sa to neposúvalo do budúcnosti. No a dúfam, že tento návrh textu sa stane dobrým základom, ktorý potom budem môcť schváliť a myslím si, že tu spravodajce skutočne odvádza dobrú prácu. Ďakujem. Pán Karva. Ďakujem. Áno, som veľmi rád, že niektorí kolegovia už hovorili o stanovisku e, Srbska, je pán e- Ekalister o tom hovoril. Na minulej panárke komisárka Mogherini hovorila o tom, že chce, aby EÚ sa stala veľmocou mieru a kvôli e, tradičnej histórii medzi Srbskom a Ruskom. Nebola by toto príležitosť v záujme regionálnej bezpečnosti sa snažiť využiť e, pozíciu Srbska ako takého sprostredkovateľa. A tuto podporuje to, čo hovorí správa pána Bekalista, predovšetkým v súvislosti e, s zahraničnou bezpečnostnou politikou. Taktiež tomu, čo podal pani Lunáček, Áno, ja som sám hrdý na to, že mám romský pôvod, podporujem to, čo ste povedali a vidím, ako sú na tom Romovia v niektorých členských štátoch EÚ. Ehm, je tam určitá nádej, ako tak vyzerá, takže dúfam, že sa to že sa zlepší ehm, ich, ich ehm, pozícia. Čo sa týka to vzťahu k Chorvátsku, áno, pokiaľ by Srbsko nakoniec vstúpilo do EÚ, tak by to mohlo tvoriť ďalšie otázky. Máme tam napríklad otázku e, zatýkacieho, e, európsku zatýkacieho príkazu. Ďakujem. Pretože tam máme otázky e, teda krajín a ich krajín, ktorí boli v minulosti ich nepriateľmi. Ďakujem. Ďakujem. Takže ja vítam starého pána Mekalistra a taktiež ja všetko odvedené úsilie. Áno, Srbsko určite pokročilo, avšak je tu jedna otázka, o ktorej by som chcela hovoriť. Je to vzťah k Rusku, o ktorom už sme hovorili aj minule. Pán Mekalister vyzval Srbsko, aby harmonizovalo svoju zahraničnú politiku, zahraničnú politiku únie aj flirtovanie s Ruskom to nemôžeme prijať. Avšak čo sa týka konstruktívnej susedské politiky, tak vieme, že je konstruktívna, avšak sú tam ešte určite nedoriešené otázky. Napríklad tu máme e, Dunajskú hranicu Srbska, Chorvátska ďalej. 1600 pohrešovaných osob z Chorvátska, ktorých sa nevie, či sa stratili, či sú niekde pochovaní a tak ďalej. Takže čo sa im vlastne stalo? A potom sú to ešte otázky kultúrneho dedičstva. Ďalej. Otázka otvorenia juhoslovanských archívov. Srbské úrady o tom momentálne nechcú ešte diskutovať. A potom pán Marič a jeho ľudské práva, to je ďalšia otázkou. No táto všeobecná súdna príslušnosť Srbska, čo sa týka vojnových zločinov, tak taktiež to tak nemôže ostať ďalej. Menšiny, keď hovoríme o vzájomnosti, o tom sme sa dohodli, o tom sa už sa teda dohodli Srbsko a Chorvátsko pred rokom 2005, tak Srbovia v Chorvátsku majú zaručené tri miesta v parlamente, zatiaľ čo Chorváti, ktorí sú treťou, pardon, štvrtou menšinou v Srbsku, tak tí takúto zruku nemajú. Takže o tom by sa ešte malo diskutovať. Taktiež a prejavy podnecujúce nenávisť. O tom sa hovorilo e, v texte týkajúcom sa e, vojnového zločinca Šešela. Myslím si, že niečo takéto už by sa nemalo diať. A je treba to odsúdiť. Aj srbské orgány to musia odsúdiť. Keďže sa na tejto správe ešte pracuje, som si istá, že je tam ešte priestor na určité zlepšenie. Ďakujem. Ďakujem pán Brok za slovo. Ďakujem aj kolegovi Mekalistrovi za návrh správy ohľadom pokroku Srbska. Taktiež pre všetky susediace krajiny by bolo dobré, keby Srbsko splnilo všetky politické, sociálne aj hospodárske kritériá. Chcel by som hovoriť o pár dôležitých veciach v kontexte tejto správy. Predovšetkým sme hovorili s eh, ministrom Dačičom asi pred mesiacom a pol. A odtedy už sme od pána Vučiča, pána Nikoliča nič nepočuli. Oni neodsúdili prejavy pána Šešela výslovne. A tam sa vlastne v jeho prejavoch sa vracia retorika z 90. rokov minulého storočia. A on naďalej v médiách sa vyjadruje takýmto spôsobom. Myslím si, že Srbsko by si malo osvojiť demokratické štandardy v tomto smere a malo by to byť jasné z ich pozície k ohľadom tohto stíhaného vojnového zločinca. Ďalej, Srbko sa snaží stať takým regionálnym hákským tribunálom a máme tu článok 3 ich e, príslušného zákona týkajúceho sa stíhania osôb e, vinných z vojných, vojnových zločinov, tak tam majú určité ustanovenie v tomto smere. Myslím si, že by sme o tom ešte mali hovoriť. Máme tu príklad pána Veľká Mariča, to je dobrý príklad. Srbsko by si malo vybrať svoju vlastnú cestu, pokiaľ sa vstúpi do EÚ tak by sa mali stať súčasťou aj zahraničnej politiky EÚ vrátane stanoviska k Rusku. A teraz práve e, preberajú predsedníctvo OSE. Ďakujem. OBSE, ďakujem. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Pán Džambaský, vážení kolegovia, dámy a páni, Chcem sa pridať e, k chválam nášho spravodajcu. Tiež si veľmi cením jeho úsilie, ale súhlasím aj s obavami chorvátskych kolegov. A tieto obavy súvisia so slobodou prejavu v Srbsku a taktiež s porušovaním otázok národnej identity. Sú tu aj problémy národnostných menšín na území Srbska. Chcem upozorniť na jeden konkrétny problém, ktorý súvisí s materinským jazykom, napríklad v Busilegrade a e, v ostatných susedných e, miestach sú takéto problémy, že existujú súdne konania voči príslušníkom národnostných menšín, napríklad voči konkrétnym e, osobám z e, radov týchto príslušníkov národnostných menšín môžem e, uvieť aj iné príklady. Napríklad učiteľov, ktorí nemôžu vykonovať svoje povolenie, pretože chceli učovať vo svojom materinskom jazyku. Toto sú problémy srbského štátu a je potrebné tiež ich brať do úvahy aj v súvislosti s tým, že sa táto krajina snaží o členstvo v EÚ. Srbsko sa musí rozhodnúť, akým smerom sa chce uberať. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Deli. Ja chcem najskôr oceniť prácu spravodajcu, taktiež že jeho odhodlanosť a energiu, ktorú vložil do tohto procesu. Tiež ma veľmi teší, že správa je vyvážená, obsahuje všetky najzávažnejšie politické aspekty, otázky, ale aj dosiahnuté úspechy Srbska. Podľa mňa je potrebné poskytovať Srbsku ďalšiu podporu aj srbskej vláde konkrétne, aby pokračovali v tomto reformnom procese. Domnievam sa však, že je potrebné správu doplniť aj o otázku národných rád a národnostných menšín a ich práv a naplnenie ich práv v praxi, najmä z pohľadu akčného plánu ku kapitole 23 ktorú práve teraz vypracúva srbská vláda na požiadavku Európskej komisie. Toto sú konkrétne body, ktoré som chcel spomenúť v tejto svojej krátkej chvíli vystúpenia. Ešte raz sa však chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Ďakujem. za komisiu. Nech sa páči. Pán Pake, ďakujem. Pán predseda. Vážny pán Makalister, vážení poslanci, Európska komisia súhlasí so všeobecným hodnotením spravodajcu a uznesenie vystihuje správne pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v roku 2014 Srbsko je naďalej odhodlané dodržiavať svoje smerovanie do Európskej únie, reformný program a taktiež Srbsko zohralo pozitívnu úlohu v kontexte celého regiónu. Uznesenie taktiež veľmi správne poukazuje na prebiehajúce reformy v Srbsku, najmä v hospodárskom a sociálnom sektore a taktiež zdôrazňuje veľmi jasne otázky, ktoré je potrebné napraviť a ktoré znepokojujú Európsky parlament, ktoré rezonovali aj teraz v diskusii. Chcem spomenúť slobodu médií, slobodu prejavu a taktiež dodržiavanie spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, ktoré tieto obavy napokon aj komisia. Prístupové rokovania so Srbskom sa začali pred rokom 21. januára 2014. Proces screeningu prebieha súlade s plánom a zrejme sa ho podarí uzavrieť do, marca, do konca marca tohto roka. Spoločne so spravodajcom Európska komisia sa teší na otvorenie prvých kapitol. Do veľkej miery to bude závisieť od schopnosti Srbska dosiahnuť konkrétne výsledky najmä v oblasti princípu právneho štátu a normalizácie vzťahov s Kosovom. tieto kľúčové témy by sa mali prejednať i hneď v úvodnej fáze, keď sa bude prejednávať rokovací rámec. Naďalej chceme byť v kontakte so Srbskom, chceme podporovať Srbsko v rovnakom duchu a v rovnakej intenzite ako doposiaľ. Ďakujem. Predseda hovorí bez mikrofónu, dáva slovo správodajcovi opäť. Vážený pán predseda, dámy a páni, Najskôr sa chcem poďakovať Eduardovi Kukanovi, tenim spravodajcom a všetkým ostatným kolegom za ich veľmi cenné príspevky do diskusie. Myslím, že sa zhodneme na väčšine stanovisk a podarí sa nám vypracovať také uznesenie, ktoré si získa väčšinovú podporu v Štrasburgu v marci. Nemôžem teraz zachádzať do podrobností, pretože mám obmedzený čas. Chcem len spomenúť, ak dovolíte, niekoľko konkrétnych bodov. Poprvé, zahraničná politika. Pán Castaldo, ja som jasne uviedol, že tiež si cením predsedníctvo Srbska v OBSE v roku 2015 a tiež som zdôraznil, že Srbsko by mohlo využiť túto pozíciu najmä vo vzťahu k Rusku, aby hľadalo vhodné riešenie aktuálnej krízy na Ukrajine. Na druhej strane, ak chceme, aby kandidátska krajina prispôsobila svoju politiku politike EU. To sa týka aj zahraničnej politiky a vzhľadom na situáciu na Ukrajine a v Rusku v tomto sme na rovnaký úrovni so Srbskom. Srbsko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny vo všeobecnosti, ale Srbsko nepodporilo uh, rezolúciu OSN na túto tému a ako som spomenul, Srbsko sa nepridalo k rozhodnutiu rady o reštriktívnych opatreniach, e, ktoré nasledovali po nezákonnej anexii Krymu zo strany Ruska. E, ďalej otázka energetiky. Vo svojej správe som sa snažil zdôrazniť, že v oblasti energetiky Srbsko dosiahlo pokrok, najmä čo sa týka trhu s elektrickou energiou, obnoviteľmi zdrojmi energie a taktiež energetickej účinnosti. Avšak je potrebné ďalšie úsilie na dosiahnutie takých eh, sadzieb, ktoré budú zohľadňovať náklady a taktiež je potrebné prijať eh, konečné rozhodnutie v otázke oddelenia distribúcie produkcie a to je naliehavo. Súhlasím s pánom Lišikom, že Srbsko musí zvyšiť svoje úsilie splniť svoje cieľe v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. No a v neposlednom rade chcem spomenúť niečo, čo som sa dočítal včera večer na stránke Nemeckej spravodajskej agentúry. Uviedlo sa tam, že Srbsko hrozilo, že bude bojkotovať dialog eh, na vysokej úrovni 9. februára, ak kosovský parlament rozhodne, že chce získať baňu v Trepči. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, je to dosť zložitá téma, ale chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby teda dialog na vysokej úrovni naozaj prebehol 9. februára, tak aby sme dosiahli pokrok v v rámci normalizácie vzťahov medzi Prištinou a Belehradom. Teda dúfam, že tieto správy neboli založené na pravde. Ešte raz chcem všetkých vyzvať, najmä tieňoví spravodajcovi ste, že aby predkladali svoje pozmeňovacie návrhy do 27. januára do poludnia. Ďakujem. Jerry Cooper is around the corner. Predseda Jerry Cooper je za rohom. Ako vás tak počúvam, napadá mi, že keď sa hovorí o Chorvátsku, hovorilo sa po slovinsky. Pripomenul som sa túto situáciu spred e, istého obdobia. Myslím, že je to veľmi e, pozitívny e, postoj len taká poznámka na okraj. Teraz prejdeme k ďalšej téme. Nasleduje Kosovo a som pani Lunaček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, teraz nasleduje téma pokrokovej správy o Kosove. Vo svojej správe jasne hovorím, že za posledný rok došlo k výraznému pokroku čo sa týka volebných postupov, voľby, ktoré prebehli v maji a júni minulého roka, boli transparentné, dobre zorganizované a nasledovali po komunálnych voľbách pred e, šiestimi mesiacmi a nastroli naozaj nové štandardy vykonávania volieb v Kosove. Predsa len došlo k istej slepej uličke a chcem oceniť, že po tomto zaseknutí e, situácie napokon došlo k vytvoreniu vlády. Mala som priestor zúčastniť sa tohto procesu, keďže som tam bola práve tedy na návšteve. Táto nová vláda bude musieť predložiť konkrétne výsledky občanom Kosova, či už ide o boj proti korupcii, zlepšenie sociálnej, ekonomickej situácie občanov. Dúfam, že sa naozaj vláda bude schopná uberať touto cestou s odhodlaním. Čo sa týka procesu súvisiaco s vytváraním vlády, to by som si dovolila kritizovať. Je veľmi nízky počet žien, iba dve ženy z 21 členov vlády sú ženy. Taktiež eh, ženský kongres um, obsahuje isté zásobkyne v parlamentných výboroch, ale naozaj ich je veľmi málo. Čo sa týka možného dopadu vymenovania nekonsenzuálnych osôb, ktorých um, minulosť nie je celkom eh, jednoznačná do vysokých funkcií v parlamente. Aj na toto poukazujem vo svojej správe. E, toľko teda k vytváraniu vlády. A eh, ďalej. Konkrétne zlepšovanie sociálnej a hospodárskej situácie bežných občanov. Spomínam, že došlo k pokroku v oblasti súdnictva a mm, taktiež spoločne s Eulexom Tiež poukazujeme na obvinenie z korupcie voči Eulexu, ku ktorým došlo eh, koncom minulého roka a tiež dôrazňujem, aké je dôležité, aby sa k ním pristúpilo a aby sa seriózne, aby sa vyriešili čo najskôr. A taktiež chcem oceniť vysokú angažovanosť nové vysoké predstaviteľky, že veľmi rýchlo sa rozhodla, že vymenuje nezávislého odborníka, ktorý bude vyšetrovať tieto obvinenia. E, čo sa týka súdnictva, tiež som požiadala kosovské zhromaženie, aby čo najskôr schválilo potrebný legislatívny balík na vytvorenie špeciálneho súdu. Teší ma, že e, mimoriadná vyšetrovacia skupina už vypracovala v auguste 2014 prvú správu, už došlo k dohode medzi holandskou vládou a Kosovom, aby prebiehala spolupráca v otázke tohto špeciálneho súdu a dúfam, že tento balík bude čo najskôr schválený v kosovskom parlamente. E, ďalej, čo sa týka ďalších tém, spustenie SAA v júli 2014, to sa ukazuje ako pozitívny krok a dúfam, že rada a tu je relevantná Európska únia čo najskôr odpovedali. Taktiež je dôležité, aby Kosovo zintenzívnilo svoj boj proti korupcii, pretože, ako ste vedeli, nielen v Kosove, ale v mnohých iných krajinách korupcia je naozaj veľkou prekážkou eh, v rozvoji sociálnej a zborskej oblasti. Eh, ďalšie témy ktoré sú zaujímavé pre e, kosovskú verejnosť. E, posledná vláda už dosiahla výrazný pokrok. Ešte stále sú štyri legislatívne návrhy, ktoré chýbajú. A všetci zastupcovia vlády, s ktorými som sa stretla, tvrdili, že chcú, aby sa tento proces uzavrel čo najskôr vyjadruje politovanie nad tým, že mnoho obyvateľov Kosova odišlo do iných krajín EÚ posledných rokoch, najmä školickí Rómovia, ale aj Albánci, kosovskí Albánci a mm, taktiež eh, eh, zločinecké siete, ktoré sú spojené s týmto masívnym odchodom, je potrebné sledovať pozornejšie. Je dôležité upozorňovať vládu členských štátov, aj ministrov vnútra, že Kosovo je jediná krajina celého regiónu, ktorej občania ešte stále nemôžu e, cestovať e, do Európskej únie bez víz. Myslím, že tu je naozaj naliehavo potrebný pokrok. Ďalšia téma súvisí so slepou uličkou v procese vytvárania vlády a to je nedostatok investícií v krajine za posledný rok. A je v tejto oblasti ma teší, že už vláda vznikla a že to snáď oživí tok investícií. Čo sa týka dialógu, medzi Srbskom a Kosovom, ktorý tu už kolegovia spomenuli. Tiež vyjadrujem polutovanie nad tým, že kvôli dôvodom na oboch stranách sa tento proces spomalil. A taktiež mi je ľúto, že zatiaľ sa nepodarilo e, úplne naplniť v praxi dohodu z apríla v oboch krajinách. A taktiež v tejto dohode žiaľ je okrem iného aj prvok nedostatku medzinárodného telefónneho kódu, teda predvoľby. Ak totiž chcete volať zo zahraničia na kosovské mobilné číslo, musíte zvoliť buď slovinskú predvoľbu alebo monadskú predvoľbu. Toto by sa teda naozaj malo naliehavo zmeniť. Tiež považujem za dôležité to, že v komunálnych voľbách voľby starostov na severe krajiny prebehli eh, na základe platného kosovského plá, mm, volebného zákona, pretože tieto regióny sú súčasťou naozaj Kosova. A čo sa týka ľudských práv, ešte stále je potrebné veci napraviť v oblasti postavenia Rómov a skalicov a Cianov taktiež došlo k výraznému pokroku v tom, že sa konal dúhový pochod, aj keď účasť nebola príliš vysoká. V každom prípade to znamená, že nová kosovská vláda má konkrétny program posilňovania práv príslušníkov komunity LGBTI. Teším sa na dobrú spoluprácu s tenovými e, spravodajcami a dúfam, že sa nám podarí, a ešte som pozabudla, prepačte, ďalší pozitívny prvok v rámci uznávania Kosova na medzinárodnej scéne je plné uznanie Kosovského olympijského výboru na pôde Medzinárodného olympijského výboru. To znamená, že aj športovci budú môcť zúčastňovať sa pod svojou vlastnou vlajkou a pod svojim vlastným menom a nebudú sa musieť tváriť, že zastupujú inú krajinu na olympijských hrách. Myslím, že aj to je výrazný krok vpred. Ešte stále Čakáme na to, aby sa Kosovo stalo plnoprávnym členom medzinárodných organizácií, ale taktiež, čo sa týka boja proti organizovanému zločinu, napríklad na Europole. Aj tu je potrebné, aby sa Kosovo vnímalo ako samostatná krajina. Ja vo svojich všetkých správach doposiaľ upozorňujem tie členské krajiny, ktoré ešte stále neuznali nezávislosť Kosova, aby tak čo najskôr urobili. Je to jednoducho skutočnosť. Kosovo je samostatnou krajinou a výrazne by celé veci pomohlo, ak by všetkých 28 členských štátov Európskej únie začalo vnímať Kosovo v takomto svetle. Ďakujem. Merci infiniment. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja Mám tri pripomienky e, k správe pána Lunačeka. Sam, Lunačekovi samozrejme blahoželám za vynikajúcu správu. Prvá obava, alebo prvá pripomienka sa týka toho, čo tu práve zaznelo. Výzva na tie štáty, ktoré ešte neuznali kosovský štát. Je to téma, ktorá nás delí, pretože vieme, že ešte stále je 5 členských štátov, ktoré tak neučinili a teda musí sa o tom stále diskutuje ešte v parlamentoch. V bode 12 pani Lunáček e, prepája, ak by som to povedal, silným spôsobom uznanie zo strany piatich členských štátov s normalizáciou vzťahov medzi Prištinou a Belehradom. I tu ja s tým nesúhlasím, pretože normalizácia vzťahov Priština-Belehrad sa v podstate akoby realizuje mimo toho, ako sa rozhodne týchto 5 členských štátov, ktoré ešte neuznali Kosovo ako štát, či to spravia alebo nie. Takže ja si myslím, že normalizácia vzťahov by nemala byť podmienená postojom piatich členských štátov. Čo sa týka bodu 15, myslím si, že tu by sme mohli zdôrazniť to, že chceme, aby EULEX sa viac angažoval pri plnení svojej misie a že je potrebné zdôrazniť aj prepojenie medzi činnosťou EULEXu a miestnou samozprávou. A potom v bode 18, to je otázka dialógu Kosovo-Srbsko, myslím si, že tu treba jasne e, povedať, aký, aké sú fakty. Je v pravdou, že ten dialog je ťažký, je nebol ľahký, je zložitý, ale e, realizuje sa práve teda od vzniku e, oficiálnych úradov v Prištine, kosovských oficiálnej, oficiálnej štátnej správy. Čiže to treba zohľadniť. Predseda bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Panceri, ja by som sa chcel poďakovať pani Lunaček a povedať jej, že sledujem túto problematiku už 5 rokov ako tieňový spravodajca. A sú tu určité veci, ktoré ešte stále ostávajú nedoriešené. Zároveň samozrejme dúfam, že proces demokratizácie krajiny bude pokračovať. Zároveň dúfam, že aj dialog e, Srbsko-Kosovo bude pokračovať po šiestich mesiacoch bola vytvorená vláda a to je dôležité. To, že je vo vlade je malé zastúpenie žien, to je pravdou, ale na druhej strane mm, sú tu určite ľudia, s ktorými by sme mali mať problém. Nemali sme do toho zasahovať, ale mm, v podstate máme problémy s určitými kontroverznými osobami, ktoré sa dostali do vlády. E, súhlasím s pani Lonáček v tom, že musíme byť realistami. Avšak nemali by sme byť príliš realistami, pretože ak nie, tak e, budeme obhajovať medzery, chyby a meškania, ktoré existujú a hovorí sa o nich aj v správe, je ich tam viacero. Nezávislosť súdneho systému, boj proti korupcii. Tu by sme mali objasniť, že pokrok ktorý sa dosiahol je len formálny, áno, boli vylepšené určité legislatívne akty, ale v praxi reálne sa nič nezmenilo. Zároveň závažné trestné činy e, sa páchajú naďalej a všeobecne tak, e, také, taká klíma e, nezákonnosti prevláda. Tu musíme byť tvrdší, aj čo sa týka požiadaviek na úlohu Eulexu bez ohľadu na prebiehajúce vyšetrovania. Teraz hovorím o úlohe Eulexu ako takej. Po všetkých tých rokoch ešte stále počúvame, že čo sa týka súdneho systému, ten pokrok je naozaj iba na papieri, formálny a e, ešte stále mm, neprebiehajú veci tak, ako by mali. Čiže určite sa tam niečo robí zle. Myslím si, že na čase spraviť si akýsi audit. Zistiť, čo sa doteraz nepodarilo, čo v práci Eulexu nefunguje a čo by sa malo zmeniť. Možno, že je potrebné viac napísať aj o hospodárskych a sociálnych reformách vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti v Kosove. Nemyslím si, že stačí jednoducho uviesť že po šiestich mesiacoch bezvládia teraz e, budú prichádzať investície, pretože Kosovo má vládu. Ja si myslím, že sú potrebné zásadnejšie hospodársko-sociálne reformy. Ďakujem. Pán Kukan, ďakujem pekne, pán predseda, blahoželám pani Like Lunače, ktorá naozaj už dlho sleduje situáciu v Kosove a jej znalosti a profesionalita sa premietli do správy. Súhlasím s veľkou väčšinou toho, čo sa tam uvádza, len zo pár pripomienok, čo sa týka vývoja v Kosove. Myslím si, že je dobré, že konečne Kosovo má vládu a dúfam, že sa jej bude dariť, že bude úspešne riešiť ťažké problémy kosovskej spoločnosti. Kosovo potrebuje súrne riešiť hosp- otázku hospodárskeho vývoja krajiny. Vysoká miera nezamestnanosti v niektorých kategóriách vyše 40 na nízke mzdy. To všetko má škodlivé dôsledky predovšetkým na mladú generáciu. Zároveň bude dôležité, aby nová vláda si stanovila priority Mm, ako napríklad boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, čo je veľký problém. Otázka mimoriadného súdu je takisto veľmi dôležitá. Je potrebné o nej diskutovať pre všetkým v kontexte správy e, špeciálnej vyšetrovacej jednotky. Čo sa nás týka, čo sa týka strany kosovskej vlády, súhlasím so spravodajkyňou s tým, že proces liberalizácie vízového styku by mal pokračovať Viem, že to nie je veľmi populárne v atmosfére, ktorá, v ktorej prebiehajú tieto rokovania vo svete, ale mali by sme byť korektní a mali by sme tlačiť na pokračovanie procesu e, liberalizácie, plnenia cestnej matik liberalizácie vízového styku. Ďalšia téma, ktorá nie je veľmi obľúbená, to sú obvinenia z korupcie vnútri Eulexu. Myslím si, že to musíme veľmi rozhodne sledovať, transparentným spôsobom sa k tomu postaviť a tieto obvinenia musia byť v plnom vyšetrené. E, na záver hovorí sa hodne o dialogu medzi Prištinou a Belehradom. Myslím si, že je dôležité, aby obidva partnery pokračovali v dialogu v dobrej viere a aby obaja partnery vytvárali dobré podmienky pre pokračovanie tohto dialogu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hvala, gospodine predsednič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela takisto pochváliť kolegyňu Lonáček za jej správu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Ako predsedničkou delegácie pre vzťahy e, s touto krajinou. Mm, čo sa týka pokroku, ktorý Kosovo dosiahol, dosiahlo, e, v tomto prípade to bude otestované na strane Kosova aj na strane EÚ. Dvomi základnými parametrami bude boj proti rozšírenej korupcii a v oblasti nedostatkov v súdnictve a boj proti organizovanej trestnej činnosti. Ďalší rozvoj bude ovplyvnený vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá dosahuje pre všetky medzi mladými viac ako 40 Etnická súdržnosť nie je v súlade s vysoko paralizovanou politickou situáciou. Ehm, zostavenie vlády po inštitucionálnom závoze vytvorilo priestor preto, aby e, teraz mohli oficiálni predstaviteľi Kosova sa viac venovať pro európskej agende. Dúfam, že to tak bude, pretože ak nie, tak to bude len viac e, e, vytvárať väčšiu priepasť v tej nadchudobnejšej krajine alebo jeden z najsúdobnejších krajín, ktorá má proeurópske vyhliadky. Čo sa týka obvinení v rámci Eulexu, to vedie k otázkam ohľadom úlohy európskych inštitúcií a o, myslím si, že sa jedná o politicky motivované obvinenia. Dúfam, že vyšetrovania, ktoré začala pani Mogherini, budú rýchle, komplexné a budú predstavovať novú kapitolu, e, čo sa týka histórie EU Kosovo a práce európskych inštitúcií e, bez e, práce, ktorých by neboli podpísané základné dohody. A bez e, tejto základnej dohody by stabilita utrpela ďalšie závažné údery. John Basky, Mr. Chair. Mm preto hovorím bez mikrofónu, pretože vás neviem poriadne vysloviť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia. Vážení kolegovia, takže ja ako spravodajca v mene ECR sa pripájam pozitívnu posúdeniu textu pani Lunaček. Som naozaj teda nadšený vašim vážnym e, prístupom a vašou tvrdou prácou. A je dôležité povedať, že Kosovo stojí pred veľkým problémom, ako napríklad vysoká miera nezamestnanosti, otázky právneho štátu a ďalej boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Je predovšetkým dôležité, aby Kosovo pokračovalo v dialogu so Srbskom, čo sa týka spoločných hraníc. Podľa mňa je veľmi znepokojivé to, že sú tu určité náznaky korupcie na úrovni EULEX. Viete, že už sme o tom diskutovali, už vtedy sme vyzvali vtedajšieho predstaviteľa, aby namenoval osoby, ktoré by sa z toho mali zodpovedať. A budúcnosť Kosova v EÚ závisí od toho, nakoľko sa vyjasnia vzťahy medzi Belehradom a Prištinou, takže ešte by som chcela raz pogratulovať pani Lunačej. Ďakujem za pozornosť. Ja, dankjewel meneer de voorzitter, eh, collega's. Eh. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení kolegovia, Možno, že by som na úvod mohla poďakovať pani Lunaček za vynikajúcu správu, ktorú nám pripravila. Dôležité je to, aby sme my v Európe vystupovali jednohlasne, jednomyselne, čiže mali by sme všetci uznať nezávislosť Kosova. To si myslím, že je veľmi dôležité a je dôležité, aby vyzvala vo svojej správe 5 zostávajúcich členských štátov, ktoré tak ešte neučinili, aby uznali Kosovo to, čo chcem doplniť, tak to je v pozmeňujúcom návrhe v rhu číslo 4. Nesmieme zabúdať na to, že musíme žiadať Kosovo, aby investovalo do susedskej politiky s najbližšími susedmi. Druhá vec, ktorú musíme mať na pamäti, sa týka toho, že musíme hovoriť o dobrej energetickej politike Myslím si, že keď výpadky v prípadko, prípadoch výpadkov prúdu, e, ktoré sú bežné pre túto krajinu, je potrebné zabezpečiť energetickú bezpečnosť, čo je dôležité aj pre hospodársky rozvoj tejto krajiny. V tomto zmysle predložím zo pár pozmenujúcich návrhov, ale okrem toho e, sa chcem len poďakovať za dobrú správu. Grazie, presidente. Volevo... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa aj ja poďakovať Ulrike Lunaček za vynikajúcu správu. Je veľmi podrobná a zachádza do hĺbky. Súhlasím s tým, o čom sa hovorí pre všetkým v bodoch 4 a 5, kde sa uznávajú problémy e, súdnictva a boja proti korupcii Áno, došlo zo pár krokov v oblasti praniu špinavých peňazí, ale to všetko súvisí s ďalšou vecou, na ktorú podľa mňa potrebné viac upozorniť. E, s otázkou terorizmu. A chcel by som požiadať pani spravodajkyňu, aby poskytla väčšie vyšetrenia pre, vysvetlenia, pretože mám pocit, že ešte pred niekoľkými mesiacmi v Kosove nebol zákon, ktorý by sankcionoval e, teroristov ani jav tzv. zahraničných bojovníkov Eh, je tu návrh zákona, ktorom sa predpokladá uväznenie 5 až 15 rokov, ale tento návrh zákona ešte nebol schválený. Eh, od junových volieb eh, sa tu hovorí, Kosovská vláda hovorí o nejakých 43 ľuďoch, ale my hovoríme o možno 400 ľuďoch, ktoré sa tam schovávajú v krajine, ktorá má len zo pár miliónov Uh, hovorí sa o 19 prípadoch terorizmu a vyše 100 ľuďoch, ktorí sú do toho zapojení, čiže myslím si, že je tu potrebná naozaj silnejšia politika v oblasti boja proti terorizmu. Je potrebné takisto uh, pracovať aj na kontrole hraníc, ktoré sú veľmi, veľmi priepustné, predovšetkým hranice so Srbskom. Takže tak to je možné obchodovať so zbraniami nezákonne, pašovať ich a zasobovať tak islamských teroristov alebo páchateľov organizovanej trestnej činnosti. Ešte stále k tejto istej téme chcel by som upozorniť na to, čo je v bode 17. A to súvisí s hospodársko-sociálnymi reformami, konkrétne s vysokou mierou nezamestnanosti v krajine, pretože je zrejme, že keď e, sa spraví niečo v tejto oblasti, zniží sa tým riziko toho, že ľudia, ktorí sú chudobní a zúfali, sa nechajú najať za teroristov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť vo vašej správe, pani Lunaček, to, že ste naozaj podali správu v bode 1 o menovaní osob, ktoré majú pochybnú minulosť. Ja si myslím, že by ste skôr mohli hovoriť o ľudí, ktorí majú e, kriminálnu minulosť. Takisto v bode 1 by ste mohli zdôrazniť, tak ako to spravil kolega, trestnoprávnych, e, to v podstate tú ich trestnú činnosť v oblasti obchodovaní s drogami, s ľudskými orgánmi, s, e, obchodovaní s ľuďmi, ktoré tieto všetky činy páchali ľudia, ktorí sa teraz dostali do vlády. Myslím si, že v bode 5 správne správne uznávate to, že máte obavy z toho, že nie je žiadny viditeľný pokrok v oblasti boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti. A tak ako v bode 12 uznávate podľa princípu subsidiarity, že neexistuje jednomyselné uznanie Kosova, podľa mňa vzhľadom na to, čo je v bode 5 a v bode 1, Jednoducho tu nie je ešte, e, e, neprebieha dobrý proces integrácie Kosova. Ďakujem. Hvala, <clears throat> hvala vám lijepo. Želim zahvaliti gospođu Lunaček na Ďakujem pani Lunáček za túto komplexnú správu, za jej veľmi dobrý prístup, za to, že sú nejaké problémy. Čo sa týka Kosova, je jasné, že tá krajina musí byť demokratizovaná. A by boli dobre zorganizované, ale trvalo dlho vytvoriť vládu. Chcela by som zdôrazniť, že tam nie je rovnoprávnosť v pohlaví a správne ste o tom hovorili. Sú tu ešte ďalšie témy, na ktorých musíme trvať. Poprvé uznanie štátu tými piatimi krajinami EÚ ktoré to ešte neurobili. Po druhé, po parkovaní asociačnej dohody, tak musíme tlačiť aj na jej podpísanie a vítam eh, liberalizáciu vízového styku nezávisle na momentálnej situácii vo svete alebo v Európe. Na to musíme tlačiť. Musíme si tak musíme sa predržovať akčného plánu v súvislosti s vízami. Taktiež by sme mali podporiť, aby Európska komisia podpísala rámcovú dohodu, tak aby Kosovo sa mohlo zúčastňovať práce na európskom programe. Aby Kosovo taktiež mohlo využívať finančné prostriedky prostredstvom agentúr ako napríklad Europol. Myslím si, že to dôležité, a taktiež implementácia e, súčasných dohôd je potrebná. Napríklad je tam dohoda medzi Belehradom a Prištinou a ďalej nejaké dohody z roku 2013. Okrem toho by som chcela ešte zdôrazniť jeden príklad. Na severe Mitrovici je most, kde by sa mali nerušene pohybovať e, tovary a ľudí a myslím si, že treba nájsť nejaké riešenie medzi týmito dvomi krajinami, Srbskom a Kosovom, ale vítam túto veľmi dobrú správu. Pán Howitt? Ďakujem, chcel by som taktiež pochváliť pani Lunáček, je to veľmi dobrá spravodajkyňa. Som rád, že naďalej je spravodajkynia v parlamente a k tomu, čo povedal pán Pancéry, mne sa veľmi páči, je návrh textu. Jasné, že nový parlament sa bude musieť dospieť, snažiť dospieť ku konsenzu v súvislosti s určitými otázkami, ale myslím si, že má širokú podporu pani Lunaček v tomto výbore aj v tomto parlamente. Čo sa týka toho, tej telefónnej predvolby, to je extrémne dôležité a taktiež tomu pokroku v súvislosti e, so severom Kosova, to je taktiež dôležité. Musíme podporovať neustály pokrok dialógu medzi Srbskom a Kosovom. Musia sa dohodnúť na kompromisoch, musíme sa snažiť vytvoriť pozitívne prostredie, v ktorom sa, sa potom lepšie dohodnú. Ďalej problémy s korupciou. E, tam taktiež vystávajú určité vážne otázky. Ktorý výbor by na tom mal pracovať? Myslím si, že by sme na to mali ešte popracovať, kým sa to dostane na plenárku. Určite pán Nilunáček je toho istého názoru a určite aj vy, pán Brok. A ja vás, ja vás podporím vo vašom snažení v tomto ohľade. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem hovorí pani Fajon. Ďakujem, chcel by som poďakovať pani Lunáček za to, že podporuje Kosovo v integrácii do EÚ. Chcel by som zdôrazniť, že Kosovo je jedným z najchudobnejších štátov v Európe a najmladšia generácia, predovšetkým mladí ľudia majú dnes veľmi obmedzené, obmedzené možnosti, čo týka zamestnania. Toto je dobrý zdroj organizovaného zločinu. Kosove, preto je extrémne potrebné, aby sme podporovali miestne orgány. No a čo sa týka kosovskej novej vlády, tá musí naozaj tlačiť na presadzovanie európskeho programu. V tejto súvislosti by som chcela e, uvítať to, čo ste hovorili dnes všetci ohľadom liberalizácie vízového styku s Kosovom. Je dôležité, aby sme neodkladne zaručili mladým ľuďom bez peňazí e, voľne cestovať pretože všetko ostatné im len dodáva ďalšie dôvody, prečo sa pôjsť do organizovaného zločinu, pretože sú vo veľmi e, prekernej situácii a taktiež podporuje nelegálnu imigráciu, obchodovanie s ľudskými bytostiami, takže určite musí urobiť ďalší krok ešte tento rok. Takým by som sa e, podporiť to, čo podala pani Lunáček. Jej pochyby, pochybnosti súvislosti s nízkou zastúpenosťou žien v novej e, vláde. Myslím si, že toto je krok naspäť a nie je smerom k modernej demokratickej spoločnosti. Dúfam, že sa to čoskoro zlepší a zmení. No a ďalej by som chcela povedať, že skutočne vítam otvorenosť Úrike. A tom, že vyzývaš tých 5 posledných členských štátov, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby tak urobili, je dôležité, aby to, pretože je to dôležité, pretože to prispie k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom a teším sa na 9. E, februára, keď, 5. E, februára, kedy sa e, obaja ministri stretnú v Bruseli. Ďakujem. Thank you. Thank you very... Ďakujem. Vážení kolegovia, Komisia zdieľa pohľad spravodajkyne ohľadom európskej budúcnosti Kosova a tu to uznesenie veľmi dobre popisuje pokrok Kosova od roku 2014, čo týka rokovania ohľadom stabilizačno-sociačnej dohody, ohľadom právneho štátu, predovšetkým čo sa týka liberalizácie vízového styku a taktiež vytvorenie špeciálnej e, vyšetrovacej pracovnej skupiny tiež hovoríte o podpore prebiehajúcej reform v krajine, o hospodárskej a sociálnej situácii v Kosove a taktiež máte rovnaké pochybnosti ako my v súvislosti s dodržaním princípov e, právneho štátu a boja proti korupcii. Pán predseda, chcel by som povedať ešte niečo k tej stabilizačno sociačnej dohode. Rokovanie sme úspešne ukončili v júli minulého roku. Teraz návrh textu sa momentálne prekladá a komisia by to v nadchádzajúcich mesiacoch chcela celé podpísať a som si istý, že ten, to podpísanie prebehne svižne a hneď potom to príde do Európskeho parlamentu a umožníme, umožní nám to úspešné ukončenie celého procesu. Potom dohoda vstúpi do platnosti, žiadny členský štát nepotrebuje žiadne predbežné dohody ani nič ratifikovať. Takže dúfam, že naďalej budete rovnako intenzívne podporovať Kosovo. Ďakujem. OK, thank you. Ďakujem za slovo. Občas je vás ťažké počuť, keď máte vypnutý mikrofón, ale rozumela som svoje meno, pán predseda. Ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým tým spravodajcom a ich zástupcom, ktorí tu teraz hovorili. Ďakujem vám za vašu podporu. Vidím, že je to veľmi široká podpora. Viem, že všetci sa nezhodneme, ale to je demokracia v parlamente. A teraz eh, niečo k tomu, čo podal pán Preda. Keď ste hovorili, ja som mala dojem, že to nebol ako koordinátor za EPP, ale skôr také vaše národné stanovisko, no, myslím si, že to sa dá prijať. Avšak, keď hovoríte, že nesúhlasíte s tým e, prepojením e, normalizácie medzi Srbskom a Kosovom a taktiež uznaním Kosova, tak e, z mojej skúsenosti, pokiaľ by všetky členské štáty Kosovo uznali, tak by to viedlo ďalšiemu pokroku v rámci dialogu medzi Srbskom a Kosovom, pretože by Srbsko nemohlo e, sa oháňať tým, že nie všetky členské štáty Kosovo predsa ešte uznali. Takže preto by som tak chcela ponechať tú formuláciu, akú tam mám. Čo sa týka Eulexu, hovorili ste o tom viacerí, hovorili ste, že Eulex mal byť aktívnejší, že by tam mal byť väčší pokrok. A chcem vám len povedať, že minulý týždeň bol zaznamenaný ďalší pokrok. Prokurátor po dvoch rokoch vyšetrovania vydal prvú správu prvé obvinenia za korupciu v súvislosti alebo korupciu v súvislosti s Národnou energetickou spoločnosťou. Takže sú tam určité pokroky, Eulex odvádza dobrú prácu. Odtedy, odtedy, odtedy tam začal pôsobiť, samozrejme je tam určité sklamanie, že sa im nepodarilo dosiahnuť až toľko, koľko by niektorí sme to čakávali. Ďalej ďakujem pani Hilde Faltmans, ktorá tu nastúpila po Aneminates v tomto parlamente nie, neodpovedám každému jednom po druhom, iba k tým, ktorí hovorili špecificky konkrétne. Takže tá otázka investovať do susedských vzťahov, do energetickej politiky, áno, môžeme tam niečo doplniť do textu. Ďalej niektoré z poznámok pána Kastalda. Pokiaľ ja viem, tak zákon ohľadom zahraničných bojovníkov už bol prijatý, podľa toho, čo viem ale ešte to musíte to overiť. No čo týka kontroly na hraniciach, tak v tomto ohľade by určite pomohlo, keby Srbsko uznalo Kosovo, pretože je tam hranica, ktorá medzinárodne ešte nie je uznaná. Takže toto by určite pomohlo aj boj proti terorizmu. Všetci viete, že moja kritika Kosova a kosovskej vlády sa zakladá na mojom názore, ohľadom plného znania Kosova. Je to priateľská kritika, nie nepriateľská. Je to a tak, ako niektorí hovorili. A jedna poznámka kolegovi z Chorvátska, alebo kolegyni z Chorvátska. Vy ste hovorili, že v, v Kosove nie je rodová rovnosť. To nie je pravda sú tam určité zoznamy v tejto súvislosti. Ale ja kritizujem vládu, že vláda neustanovila viac ženských ministrov, pretože sú tam veľmi dobré, prominentné ženy, ktoré by mohli byť dobrými ministerkami. Takže nie je to čierno-biele, väčšinou sa moja kritika týka vlády. Pán Paké, ďakujem k tomu, čo ste povedali k tej stabilizačnej asociačnej dohode. Dúfam, že tam bude ďalší pokrok v budúcnosti. No a Ďalej vyzývam všetkých tenevých spravodajca, aby mi poslali pozmeňujúce návrhy. Teším sa na naše rokovanie. Dúfam, že tá správa sa podarí, že bude vylepšená vašimi vyhláseniami po 27. januári. Tak ako podal pán McAllister, už na, priamy, na obed je e, e, lehota na pozmeňujúce návrhy. Dobre, teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. To je po 9 stručne. Už som to tu raz mal, už som to tu raz predstavoval ako pracovný dokument. Táto výročná správa už nemala byť takou e, správou, kde čo najviac e, krajín sa bude vyjadrovať ale by sa tam malo hovoriť o konkrétnych určitých témach. Takže vás prosím, až budete písať pozmeňujúce návrhy, berte na to hľad. Viem, že už je tu na ceste veľa veľvyslancov, ktorí chcú nájsť kolegov, ktorí pre nich spísali pozmeňujúci návrh, tak aby potom to mohli usilovne hlásiť domov, že sa do toho zapojili, že to zapojili členský štát, ale to nie je cieľom tejto správy. Takže prosím, zohľadnite toto. Chceme tu vydať, vydať určité, alebo vyslať určité všeobecné posolstva. Je to je taká reakcia na správu pani vysoké predstaviteľky. Už prebehla diskusia s národnými parlamentami, Niektoré národné parlamenty nám poslali aj poznamenúce návrhy, kde sme tam častočne zapracovali a bol by som vám vďačný, pokiaľ by ste mohli vaše návrhy poslať čo najrychlejšie, aby sme to mohli urobiť bez týmito vašimi návrhmi. A keďže nemáme veľa času, tak som pripravený o tom diskutovať ešte 26. a potom by sme tú lehotu dali na 27. My sme tom ešte, ešte som nediskutoval so sekretariátom, ale určite sa na mňa nenahnevajú, pokiaľ poviem, že ešte chceme o tom raz diskutovať. No čo týka tej správy, tak tá začína krátkým predstavením geopolitickej a bezpečnostnej situácie, ktorá momentálne existuje. Tam som vytvoril štyri priority. Takže poprvé hovoríme o posilnení našich schopností efektívne a angažovanie agitovať, tak aby sme využívali a zlepšovali naše vnútorné štruktúry a metódy, Napríklad máme Lisabonskú zmluvu, jej ustanovenia budeme môcť potom musíme plne využívať. Ešte zatiaľ to nerobíme. Čo týka externej a internej politiky, tak tam máme určité aspekty, ktoré musia trochu lepšie byť skoordinované. Máme tam napríklad otázky financovania, finančných pravidiel, finančných nástrojov, tam boli určité problémy a to, aby sme to mali určite zjednodušiť a sflexibilniť. O tom samozrejme treba ešte diskutovať. Je tam otázka spolupráce v sektore obrany. Máme tu nadchádzajúci summit. Budeme mať ešte špecifickú správu v tejto súvislosti detailnú z výboru pre bezpečnosť. To súvisí teda aj s vnútornou politikou. A Ďalej po druhé, druhá priorita. Chceme tam povedať, že Európs musíme zachovať európsky právny poriadok. Máme tu otázky v súvislosti s východným partnerstvom, územnú celistvosť, otázky ľudských práv, základných slobôd. Tých, tých ochran musíme môcť byť schopní zaručiť. Potom tu máme teda finančnú a technickú a politickú podporu v tejto súvislosti. Ďalej tretia oblasť, to je rozvoj v oblasti južného partnerstva, stabilita, bezpečnosť v tomto regióne a akým spôsobom sa tam môžu modernizovať politické a hospodárske systémy, či môžeme prispäť my svoje trošku do mlyna k tomu, aby boli ukončené ozbrojené konflikty akým spôsobom môžeme lepšie spolupracovať s medzinárodnými a regionálnymi hráčmi, tak aby sme dosiahli naše ciele. No a v poslednom rade štvrtá priorita to je otázka, ako na základe národného práva v spolupráci s našimi partnermi USA a NATO vyriešim určité otázky ďalej, ale musíme spolupracovať napríklad aj s Čínou a s Ruskom v súvislosti s určitými aspektami. Máme tam mm, otázku napríklad ľudských práv a tak ďalej. Tam musíme nájsť riešenia a musíme viesť rozhovor tak, aby sme spoločne sa ujali zodpovednosti za globálny mier a globálnu stabilitu, ktorý treba, ktoré je treba zaručiť. Myslím si, že takýto prístup je určite presaditeľný a bol by som veľmi rád, keby sme dospeli nejakému konkrétnemu obsahu, tak aby sme možno zlepšili návrh správy v rámci našej diskusie a vo forme pozmenujúcich návrhov. Srdečne ďakujem. Pani Lözing. Ďakujem. Ako v mnohých iných správach, tak aj tu môžem povedať, že v jednotlivých oblastiach mám také ambivalentné stanovisko. Niektoré body vnímam pozitívne, napríklad postup spravodajcu ohľadom reformy imigračnej politiky EÚ, hovorí o skutočných príčinách situácie migrácie, že treba proti ním bojovať, že spravodajca vyžaduje, aby sa zjednotili rôzni, predstaviteľ rôznych krajín, aby sa zastavili vojny. Máme tu rôznych hráčov, Irán, e, štáty Perského zálivu, Čínu, Rusko a ďalších. Takže je tam veľa pozitívneho. Čo sa týka oblasti zhoršenia bezpečnostnej situácie okolo EÚ, tak z nášho pohľadu je to vždy otázka príčin a potom dôsledkov pôsobenia. V správe sa hovorí, že EÚ ešte nevyčerpala všetky svoje možnosti. Ja si myslím, že EÚ už nasadila, vyčerpala veľa možností. Otázka je len tá, aký majú dopad. A ja zistujem, že výsledok je často veľa horší než tá pôvodná situácia. Napríklad, čo sa týka obchodno-politického e, potenciálu, pán Brok, už ste o tom hovorili, napríklad, keď sa pozrieme na južné partnerstvo, tak tam máme vplyv na hospodárstva týchto krajín. a je negatívny. Obchodná bilancia v týchto krajinách je čoraz horšia, je tam destabilizácia situácie, aj hospodárska, aj politická, aj čo sa týka bezpečnostných aspektov. Takže je tu len o kvantitatívne zmeny o vyčerpanie všetkých možností, ale samozrejme ide aj o zásadné politické smerovanie a uplatňovanie týchto politických možností. A tam v zásade s vami nesúhlasím. Taktiež nesúhlasím s tým, čo hovoríte v súvislosti s vývojovou politikou rozvoja, bezpečnostnou politikou, zahraničnou politikou. Tam s mnohými vecami nesúhlasím. Ešte som sa hovoriť o jednej veci, jednej konkrétnej veci, a síce tam, kde hovoríte o zjednodušení pravidel v súvislosti s financovaním. Tam sa to týka e, vedúcich delegácií. Hovoríte dlho, pani kolegyňa. Dobre, takže ešte toto jedna vec. Tam vidím veľký problém, čo sa týka rozpočtovej kontroly. pretože máme určité rozpočtové veľmi dobré možnosti v parlamente, ale tým, že EAD je teda takou špecifickou organizáciou, tak e, tam nastávajú určité problémy. Je tam problematika napríklad e, e IRS, o tom sme už diskutovali minulý týždeň mali sa vyvinúť väčší tlak na Turecko. O tom sa tejto správe hovorí veľmi málo. A ďalej vychádzam z toho, že k tomuto e, vydáme ešte minoritnú správu k tomuto vášmu textu. A čo sa týka peňazí, tak to je v rukách komisie. Tí sú, tí, oni rozhodnú v konečnom dôsledku. Ďakujem teraz, pán Kukan. Ďakujem veľmi stručne. Dve veci. Je to dobrá správa a myslím si, že podľa vašej e, výzvy, ako by mala byť pozmenená táto správa, tak si myslím, že bude mať teda dobrý pozmenený dokument a chcel by som podporiť filozofiu tejto správy, o tom už ste hovorili práve. Nemali by sme zachádzať do rôznych detajlov. V mnohých, kraj, v prípade, v mnohých krajinách by to mali vnímať ako všeobecný dokument s určitými e, závermi a že to by malo poslúžiť ako také usmernia v rámci našej zahraničnej politiky, keď sa budeme zaoberať touto dôležitou otázkou. Takže mali by skutočne, mali by sme to uchovať v takejto podobe, v akej to je. Ďakujem, pán Boštináru. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam váš text a chcem zopakovať, že je potrebné tam spomenúť koordináciu našej zahraničnej bezpečnostnej politiky s energetickou politikou budúcnosť energetiky. To je dôležité. Ja vám chcem pripomenúť, že keď sa pán Ševčovi stretol s Alexejom Mílem z Gazpromu, tak e, explicitne hovoril o tomto novom nebezpečenstve, že Rusko ohrozuje dodávky e, do Európy, takže je potreba hovoriť o lepšej korelácii a koordinácii medzi týmito dvomi otázkami, pretože momentálne pre nás energetika je to isté ako bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jurek. Ďakujem, pán predseda. To je veľmi zaujímavý návrh výročnej správy. Je tam mnoho dôležitých vyjadrení a pre nás najdôležité, najdôležitejšie v rámci výboru pre zárečnú politiku je si stanoviť určité ciele, konkrétnu stratégiu. A preto by som vás chcela upozorniť v tomto kontexte na nasledujúce. že v prípade týchto cieľov musíme zaručiť bezpečnosť Európy aj na juhu. A myslím si, že bolo dobré, keby sme skutočne aj definovali, že by to malo byť spoločným cieľom štátov EÚ posilniť nezávislosť tých štátov, ktoré e, vychádzajú z bývalej ZSSR. A už je to 25 rokov, možno si spomeniete, mnohí mnohí, mnohí z našich členských e, štátov mali na svojom území sovietských vojakov. Takže táto sloboda nie je niečo úplne samozrejme, čo sme mali odjak živá, na to nesmieme zabúdať. To je dôležité aj v rámci našej spolupráce. aby som chcela poukázať na to, že u nás sme prediskutovali o ústave e, európskej a potom o Lisabonskej zmluve. Mali sme určité pochybnosti v súvislosti s zahraničnou bezpečnostnou politikou. Či skutočne budeme mať spoločné ciele, ktoré budeme potom spoločne uskutočňovať. Takže si myslím, že v tomto bode by sme toto mali spomenúť. V tom bode, kde hovoríme o tom, že musíme zintenzívniť našu spoluprácu. Táto nezávislosť štátov by mala byť stále podporovaná a zosilňovaná. A to predovšetkým z toho dôvodu, že určité spoločné kompetencie, ktoré by mali existovať. Ďakujem. Ďakujem. Vážení kolegovia a kolegyne, to je veľmi vhodná správa, si myslím, ale v konečnom dôsledku je oveľa miernejšia než tá implement, skutočná implementácia európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Chcem povedať, hovoriť o pár nedostatkoch textu. Poprvé, terorizmus, ten tam ani nie je spomenutý a veľmi málo sa v správe venujete tejto téme. Terorizmus je ale momentálne veľmi aktuálnou tému a preto si myslím, že by sme aj o tomto nebezpečenstve mali hovoriť. Musíme povedať, že je potrebné, aby schopnosti a kapacity EÚ boj proti terorizmu, aby boli posilnené. Je treba zdôrazniť potrebu lepšej koordinácie a spolupráce medzi internou a externou bezpečnostnou politikou EÚ, pretože táto Koordinácia neexistuje ani na iných grémiách, ani v rámci Európskeho parlamentu. A po druhé, chcel by som hovoriť o spolupráci s národnými parlamentami. Ako viete, tak toto spadá do kompetencie členských štátov, bezpečnostná zahraničná politika. Takže spoluprá- spolupráca, spôsob spolupráce až doteraz prebiehala v rámci obranej politiky alebo externej politiky v rámci KOSAKu. Takže tam prebiehala tá spolupráca. Kosak bol formou, najlepšou formou spolupráce medzi členskými štátmi a našim parlamentom. Takže to by ste mali tiež spomenúť vo svojej správe. Ďakujem. Taktiež by sme chceli zdôrazniť, že považujeme túto správu za veľmi vyváženú a taktiež vítame takýto formát, že nezachádzate do špecificky detálne, hovoríte o konkrétnych regiónoch ani krajinách, hovoríte o tom len tak funkčne povede o tom, čo by sa mohlo zlepšiť v súvislosti s hranicami a v súvislosti s e, zahraničnou politikou. Takže dve veci. Prvá vec, e, my sme trochu, nie sme až takí nadšení ohľadom toho, ako aspekty zahraničnej politiky sú e, prezentované v tejto správe, ale môžeme to prijať. Ale chcel by sme upozorniť na jednu vec a tu aj zašleme určité konkrétne textové návrhy. sa týka mainstreamingu všetkých otázok dodržiavania ľudských práv cez, cez hranične, cez hranice EÚ. Týka sa to samozrejme obchodnej politiky, roz, politiky rozvoja a tak ďalej, ale pošlame konkrétne textové návrhy. Ďakujem. Thank you, Ďalší rečník. Malá poznámka, hovorí pán Carver. Hovorí sa tu o tom, ako niektoré členské štáty vnímajú odlišne túto problematiku, teda takéto harmonizované jednotné riešenie nefunguje. E, v kontakte východnej Európy imperializmus je veľkým ústupkom, e, taktiež sa týka obranej politiky voči voči Rusku, ale Argentíne to, čo sa deje na východe Ukrajiny, to vyprokovalo Rusko. A to má potom dôsledky aj na vedenie, napríklad v Argentíne. Vidíme, že je tu neustále nepriateľský španielský postoj v súvislosti s Gibraltarom napríklad eh, voči Veľkej Británii. Then we have Mr. Preda. Pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Najskôr vám chcem zablahoželať k tejto správe, pričom e, jej väčšinu jedne nepodporuje EPP. Ja môžem povedať, že podporujem to, čo povedal aj kolega Kukan v súvislosti s pozmeňovacími návrhmi. To, čo ste uviedli už v úvode, je potrebné zachovať tento formát a nespomínať všetky podrobnosti. Chcel by som zdôrazniť, že považujem za mimoriadne dôležité zachovať eh, dôraznosť, ktorú tu stanovujete na jednej strane, čo sa týka významu eh, asociačnej dohody, ako napríklad pre Ukrajinu, pre Ukrajinu a pre Moldavsko, čo sa týka ďalšieho zbližovania sa s EÚ a na druhej strane taktiež význam toho, čo hovoríte o vzťahoch z USA. Myslím, že je veľmi dôležité v tejto chvíli zachovať eh, takú filozofiu, ako navrhujete. Ak by sme sa pustili k relativizácii pojmov, čo sa týka angažovanosti proti USA, to by podľa mňa eh, výrazne poškodilo eh, celú vec. Naozaj potrebujeme veľmi úzke partnerstvo s USA, aby sme uspeli v rokovaniach o dohode TTIP. Ďakujem. Správa e, je to kvalitná, hovorí pán Pasku. Je veľmi dobre napísaná, skoncipovaná. Myslím, že pretože to diskutujeme e, viac menej tak všeobecne, mali by sme pamätať na to, že práca vysokej predstaviteľky by sa dala rozdeliť na dve časti. Poprvé, inštitúcie, orgány, ktoré spadajú do jej právomoci Celkom isté toto bude musieť eh, vylepšiť, ale zároveň, a to je možno ešte dôležitejšie, vysoká predstaviteľka alebo vysoký predstaviteľ musí zjednodušiť koordináciu medzi členskými štátmi, musí byť akýmsi prostredníkom. Myslím, že takýmto spôsobom môže naozaj zohrávať úlohu akéhosi vyvážovateľa, ktorý bude zhromažďovať iniciatívy, bude predkladať iniciatívy na základe všeobecných postojov. Myslím, že v tomto smere by mala byť veľmi aktívna. Myslím, že by sa to malo takto uviesť aj v správe. Už sa to tam síce naznačuje, ale myslím, že by sme to mali zúrazniť ešte o niečo viac. Ďakujem. Pán Milan Mon. Ďakujem, pán predseda. Taktiež by som chcel pogratulovať spravodajcovi, alebo vám. Myslím si, to veľmi dobrá štrukturovaná správa, ambiciozná veľmi kompletná. Pre tomu, že nemôžete hovoriť úplne o všetkom, páči sa mi, čo hovoríte o tom, že je skutočne komplexná situácia, čo sa týka medzinárodnej situácia. Taktiež je dôležitá úloha vysoké predstaviteľky, a myslím, že táto správa môže pomôcť pani Mogherini, aby sa dozvedela, čo si o tom myslíme my o všetkom. No a myslím si, že čo sa týka koordinácie a korelácie e, v rámci EÚ, ale s inými štátmi, že to je dôležité. No a jedna konkrétna téma. Čo sa týka tých e, článkov v súvislosti s USA, tak možno miesto Líbie ja vám pošlem texto, text e, v súvislosti s súčasnými aktivitami OSN. A čo sa týka Latinskej Ameriky, tam by sme to mohli aktualizovať. Mali by sme hovoriť e, s... Môžete tam aktualizovať tým, že tam spomenieme budúcu konferenciu s krajinami e, Latinskej Ameriky v júni. Ďalej tu máme násilie džihadistov a islamského štátu. Máme tu ehm, články 40-41 o klimatických zmenách a o nešírení zbraní. Tam by sme taktiež mohli hovoriť o e, terorizme. Ale ináč vám gratulujem to správe. Ďakujem. Takže okrem climate change, okrem klimatických zmien a nešírenia, e, alebo dôhody o nešírení zbraní, by sme tam mali hovoriť aj o teroristoch nie len e, v odstav odseku 35 kde hovoríme o džihadistickom extrémizme a násilí islamského štátu. Thank you, chairman. Ďalší rečník, e, ďakujem, hovorí pán Austrevičius. V posledných rokoch sa sústredujeme na potrebu spoločnej politiky v oblasti energie. To je jasný signál pre nás všetkých. Musíme sa snažiť e, prijímať nielen teoretické, ale praktické rozhodnutia. Už sme toho dosiahli naozaj veľa. Spálne, správne tu kolegovia spomenuli, že musíme si uvedomiť, čo sme dosiahli a to, čo je ešte pred nami. Chcel by som navrhnúť, aby sme sa súzradili, pán predseda, na mizinformácie a zavádzanie propagandu v politike. Minulý týždeň vo štvrtok sme schválili uznesenie súvisiace s situáciou na Ukrajine a okrem iného sa tam uvádza aj výzva na komisára Hána, aby sa snažil vypracovať dokument v tomto duchu do dvoch mesiacov. Myslím, že je to vhodne načasované. Mali by sme v našom uznesení tiež spomenúť túto potrebu rozsiahlejšej a efektívnejšej politiky informovanosti a komunikácie, čo sa týka bezpečnosti informácií. Pán predseda, my máme v pláne predložiť naše návrhy k vašej správe naše pripomienky. Ja dúfam, že sa nám podarí zhodnúť sa na týchto doplneniach v najbližších dňoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela poblahoželať za e, túto správu a vlastne výber témy naozaj <clears throat> okrem tých zo pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré vám pošlem, myslím si, že dôležité sú vlastne čtyri veci. Poprvé, boj proti terorizmu. Myslím si, že hrozba e, nie je iba z Blízkeho východu a z Magrebu, ale predovšetkým v Európe. A to musíme jasne povedať v tejto správe. A takisto teda aj v Severnej Afrike. Ďalšia vec, ktorá sa tu nespomína, ktorá je rovnako dôležitá podľa mňa, to je úloha ob- európskej obrany v boji proti obchodovaniu so zbraniami, drogami a ľuďmi, čo všetko prispieva k posilneniu ten respekt. Myslím si, že je dôležité lepšie zdôrazniť prepojenie medzi európskou obranou a NATO. Európska obrana je jeden z pilierov. Nesmieme na to zabúdať a je to dôležitý aspekt. Na to nás môže chrániť, ale my máme zároveň povinnosť chrániť iné krajiny, ktoré sú na to v prípade, že na nich niekto zautočí. A potom posledný aspekt sa týka toho, že podľa mňa je nutné zdôrazniť, tak ako povedala vysoká pani predstaviteľka, že je dôležité posilniť prostriedky na obranu vo všetkých európskych štátoch a nie len zabezpečiť ich koordináciu. Ďakujem pekne, pán Gáler. Ďakujem, pán predseda. A ja Chcem vyjadriť súhlas s vašim návrhom správy. Z toho hľadiska nemám žiadne pripomienky, ale chcel by som navrhnúť, aby sme trošku pozmenili štruktúru a síce, aby sme prešli od všeobecného ku konkrétnemu, konkrétne kapitola o posilnení spolupráce a takého svetového poriadku, e, ktorý vychádza na základných pravidlách teda 37 až 82, aby prišli za 22, pretože toto je taký všeobecnejší prístup. A potom by sme mali trošku zmeniť štruktúru týchto dvoch bodov, ktoré sa týkajú jednak e, južného susedstva a taktiež ďalších nadpisov, pretože ďalší nadpis hovorí v Nemčine v preklade zachovanie politického a právneho systému EÚ to je podľa mňa trošku zavádzajúce, pretože potom sa tam hovorí o východnom partnerstve a Rusku. Podľa mňa by tam mala byť ďalšia kapitola požadovanie stabilizácie v južnom susedstve, teda 22 a 36, pardon, 32 až 36, ale podľa mňa by sa tam mala vytvoriť ďalšia kapitola, nový prístup po východnom susedstve, od bodu 25 e, až e, k bodu 28, e, teda juh a východ by mali byť rovnako vyvážené s ocekmi. A potom body, ktoré sa týkajú priamo Ruska, 28 až 31 by mali byť pokryté názvom Rusko a potom to, čo s tým najbližšie ďalej súvisí, sú vyhliadky na prístup. Tu ide o body teda konkrétne o bod 23. E, možno by sme to mohli podneť ako samostatný bod, tak aby bolo z toho jasné, že sa to posúva od všeobecných bodov ku konkrétnejším. Toľko e, poznámky k štruktúre dokumentu. Ďakujeme pekne, pán Galer, ďakujem e, za to, že mi pomáhate v kompozícii tejto správy. Mali by sme hovoriť o tom, čo sa týka obsahového hľadiska pani Gabriel vy ste ako posledná na rade. Ďakujem pekne predovšetkým. Chcem poblahoželať a poďakovať to, čo sa uvádza v návrhu správy. E, sú podľa mňa správne a presné. Chcem hovoriť o štyroch veciach. Poprvé, institucionálna funkčná záležitosť, už to je vo vašej správe. Poprvé, e, špeciálne, e, špeciálne predstavitelia je potrebné lepšie ich zakomponovať. E, do EEAS a tu by som doplnila, že je dôležité lepšie zviditeľňovať ich prácu. Dnes je viac ako predtým nutné, keďže sú tu rôzni špeciálni predstavitelia, e, regionálni predstavitelia, majú prierezové e, kompetencie. Je dôležité, aby to bolo všetko zviditeľnované prostredníctvom vysokej predstaviteľky. Po druhé, rozšírenie urýchleného postupu uvoľnenia finančných prostriedkov, ktoré sú momentálne k dispozícii pre humanitárne krízy, e, humanitárnej krízy momentálne sa stále e, množia a sú výsledkom pre všetkým v susedstve kríz politik. E, Potom, ako povedali iní kolegovia, ja by som chcela, aby sme v vašej správe našli väčšie miesto pre otázku boja proti terorizmu a radikalizácie, náboženské radikalizácie. A myslím si, že je nutné posilniť naše partnerské vzťahy so susednými krajinami <clears throat> na východe, ale e, rozsah krízy svedčí o tom, že musíme ísť ďalej ako len za partnerstva. Potrebujeme mať úzkú spoluprácu únie s regionálnymi a subregionálnymi organizáciami ako Africká únia, Arabská liga, e, hospodárska únia e, Západnej Afriky. To je všetko dôležité a v strategického boja proti e, terorizmu a čo sa týka boja proti radikalizácii, náboženskej radikalizácii, tu by sme vo veľkej miere mali počúvať našich partnerov, ako napríklad Maroko, ktoré už prijalo opatrenia, a ktoré presadzuje dobré praktiky, tie by sme mohli takisto zakomponovať do interného právu. Ešte na záver chcela by som upozorniť na to, že je potrebné postupovať koherentne v rámci internej a externej politiky. A otázka, ktorá podľa mňa musí byť zdôraznená v tejto správe, to je otázka vypracovania naozaj skutočnej diplomácie pre migráciu. Otázka migrácie sa týka ako tretich krajín, tak aj nás, ako európskych občanov. A preto si myslím, že migračnú politiku zakomponovať do jednotlivých e, aspektov zahraničnej politiky, to by nám umožnilo lepšie e, bojovať s príčinami nelegálnej migrácie, ale zároveň e, aby mohli um, sme prožívať výhody zákonnej migrácie. Čiže otázka migrácie, posilnená spolupráca s tretimi štátmi, pôvodnými krajinami a krajinami tranzitu, to všetko by nám umožnilo lepšie obstať pred tými globálnymi výzvami. Ďakujem. Pán Howard. Veľmi stručne chcem podporiť to, čo povedal kolega Pasku. Je to veľmi výrazný a silný text. Chcem sa poďakovať za to, že nám ho predkladáte, pán predseda. Na mnohom z toho, čo sa uvádza v obsahu, sa môžeme eh, zhodnúť. Čo sa týka štruktúralnej spolupráce, tá je dôležitá, taktiež eh, proaktívna spoločná bezpečnostná zahraničná politika, taktiež multilaterálny prístup, eh, výhľadky na prehlbenie vzťahov z EÚ pre východné susedstvo, taktiež e, to isté sa týka Gruzínska Ukrajiny, ako aj potreba pozitívneho dialogu s Ruskom. Myslím, že je tam tiež hodne popísaná kapitola o sankciách. Na tom sa zrejme všetci zhodneme. A taktiež, čo sa týka regionálnych aktérov južného susedstva, toto je tiež veľmi dobre skoncipované. Nie som si celkom istý, ako to vyzerá s článkom 11, čo sa týka reformy SVČ. Myslím, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, do akej miery je naozaj uzavretý proces analýzy fungovania a nakoľko sa dajú už predavovať tieto vzorčne do praxe v odseku 12 podľa mňa nie sú celkom správne informácie, podľa mňa príliš veľa zamestnancov ešte stále je pod palcom komisie a veľmi málo je priamo z SVČ. Teda nesúhlasím s odsekom 12. Ďalšie poznámky k odseku 6, čo sa týka kombinácie zdrojov, žiaľ, to je veľmi nejasne napísané, tak ako sme už počuli z diskusie, je potrebné to prehodnotiť aj keď e, jeho ciele podporujem. Myslím, že pani Mogherini jasne popísala parlamentný rozmer strategické revízie a taktiež e, celá fungovania spoločnej e, zrešte bezpečnej politiky. Čo sa týka odseku 16.18 nezákonného presťahovalectva, hovoríte taktiež o pozitívne legálne presťahovalectvo články 2021 eh, energetickú bezpečnosť, myslím, že diplomatické kanály sa musia, musia o mnoho viac využívať aj vzhľadom na udalosti v Paríži, eh, ďalej eh, článok 23, nemali by sa tam spomínali krajiny Západného Balkánu, ale aj Turecko. Ďalej od 37, myslím, že atletické vzťahy by sa mali len definovať dohodou typ, Mali by to byť atletické vzťahy vo všeobecnosti Myslím, že oddiel o globálnom prístupe eh, by sa mali uviezť v osobitnom odseku. Eh, konkrétne by si tam mali spomenúť aj ľudské práva. Inak myslím, že tento text je veľmi konštruktívny a môžeme ho dúfame veľmi konštruktívne prediskutovať aj ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Po udalostiach posledných dní je naozaj otázka boja proti terorizmu vysoko relevantná. Aj otázka energetickej politiky, to sa tu sice uvádza, ale ešte sa to bude musieť prehlbiť. Veľmi s veľkým zaujímavým teda budem čakať na vaše návrhy o doplnenie. Ďalej otázka, ktorá súvisí s obranou politikou. Myslím, že a je príslušný výbor bude k tomu vypracovať správu. Nechcem teda príliš predbiehať. Počkám si na vaše návrhy. Som si istý, že sa nám podarí vypracovať z toho vyvážený dokument. A myslím, že to, čo ste povedali vy, pani Ludmarí, využívajú väčšej miere vojenské e, možnosti z hľadiska pašovania zbraní a tak ďalej. Toto je v kontexte boja proti terorizmu, taktiež zohráva svoju úlohu. Budeme sa teda tomu rozhodne venovať. E, bol by som vám vďačný, keby ste sa čo najskôr mm, mohli začať venovať svojim pozmeňovacím návrhom a zaslami ich čo najskôr, tak aby som ich ja mohol začať spracúvať. A potom sa e, začneme venovať rokovaniam, aj keď možno nie s každým jedným osobitne. Ďakujem. Myslím, že 26. už potom nebudeme musieť o tom diskutovať. Počkáme si len na vaše pozmeňovacie návrhy a rokovania prebehnú už potom následne. Teraz chcem požiadať, keďže pán minister je už tu, ale pôjde o schôdzu s otvorenými dverami, Konkrétne jej druhá časť bude so zatvornými dverami. Prvá nie. Zástupcovia rúského veľvyslanca teda budú musieť odísť v priebehu tej druhej časti. To naozaj nebol žart. Mali sme stretnutie so zatvorenými dverami s pani Mogherini pred Vianocami a v rade zamestnancov ESVČ sedel zamestnanec eh, ruského veľvyslanectva. Naozaj, úplne vážne. That's, that's a sense of humor. I liked it. <laughs> Not so much. <laughs> Liebe Freunde, wir haben... Milí kolegovia, takže máme tu správu sa zahraničných vecí predsedníctva rady. Na jednej strane to súdská politika v Ríge a potom eh, pani Mogherini dnes naradenú no a potom druhá časť stretnutia bude in kamera. Takže pán minister, máte slovo. Sandra tu sedí, je to vaša faninka. Takže prosím, môžete. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že tu dnes môžeme s vami byť v vašom tohto výbore Európskeho parlamentu a teším sa, na úzku spoluprácu s týmto výborom a aj s celým parlamentom pre priebehu nášho predsedníctva. Skutočne podporujeme e, veľkú, veľký prínos Európskeho parlamentu, čo sa týka formova- formovania zahraničnej politiky. Vám, čili predseda, vážení kolegovia, e, členovia výboru. Sme tu dnes, aby sme diskutovali o prioritách e, lotyšského predsedníctva a ja chcem hovoriť o angažovanej Európe, téme nášho predsedníctva. Je to jedna z našich troch priorít, okrem, okrem schopnej a digitálnej Európy, ako budeme úzko spolupracovať s ESVČ a vysokou predstaviteľkou Federico Mogherini ohľadom globálnych ambícií EÚ. Chcem hovoriť špecificky o rozšírení. Je to téma, ktorá je podstate e, ústrednou témou európskej zahraničnej politiky. Ja ju podporujem. Moja krajina vstúpila asi vstúpila pred viac než 7 rokmi do EÚ a od 7 rokov neskôr nikto nepopriepiera prínosy členstva v e EÚ alebo ťažkú prácu, ktorá k tomu viedla. Lotyšsko prirodzene e, podporuje otvorenosť v rámci rozširovania EÚ a susedskej politiky. Avšak, keď sme už hovorili o rozšírení, chcem hovoriť o iné veci, o pozitívnej téme, ktorá je súčasťou európskej otvorenosti. Dnes máme veľmi e, temný e, medzinárodný kontext, vážený e, poslanci. Tie útoky v Paríži boli skutočne barbarské a násilné. Zahnuli tam brutálne zabití e, deviny ľudia. Bol to obrovský útok na slobodu slova. Otriasli tieto útoky Parížom, aj Francúzskom a celým kontinentom. Ale na druhej strane nás zase zjednotili. Chceme všetci brániť naše hodnoty a slobodu e, podporovať ľudsk- podruženie ľudských práv a demokraciu takže nás skôr zviazali, než rozdielili. A pochody v Paríži a v celej Európe, ktoré viedli svetoví lídry, e, bezprecedentne ukázali našu jednotnosť a odhodlanosť bojovať proti terorizmu a proti násilnému extrémizmu. Ja dúfam, že sa toto pretaví do koncenzu na rade a medzi jednotlivými inštitúciami musíme e, pod, taktiež e, posilniť naše úsilie, aby sme vykorenili terorizmus našej spoločnosti a belgické orgány minulý týždeň odhalili ďalší teroristický e, plán. Toto do, dokazuje, že terorizmus sa môže objaviť hoci kde, hoci kedy. Je dôležité zdôrazniť, že e, spravodajské služby spadajú do e, právomoci členských štátov a v priebehu nášho predsednica budeme podporovať koordináciu členských štátov boj proti terorizmu. Taktiež budeme využívať existujúce nástroje a implementovať stratégie boja proti terorizmu a zahraničným bojovníkom. Ako som už dôraznil v Paríži na zasadení 11. januára, taktiež to znamená, že posilníme e, našu spoluprácu v rámci presadzovania práva a zvýšme bezpečnosť na externých hranicách EÚ Taktiež musíme pokročiť s e, systémom e, databáze záznamu e, mien pasažierov. Musíme však chrániť aj osobné údaje. Ďalej tu máme tranzitné, zdrojové a cieľové krajiny imigrácie na Strednom východe a v, v Severnej Afrike. Musíme bojovať musíme zapojiť aj moslimské komunity v Európe a nedovoliť, aby internet bol zdrojom rekrutovania teroristov. Taktiež musíme spolupracovať s našimi medzinárodnými spojencami, ako napríklad USA, Kanada, Austrália a taktiež diskutovať s tretími krajinami, viesť politický dialog. Európska komisia nám čoskoro e, predstaví novú e, stratégiu pre bezpe- vnútornú bezpečnosť. Je to súčasťou protiteroristického balíčka. Taktiež by som chcel hovoriť e, o rozšírení EÚ Máme tu dôležitý pilier, toto je dôležitý pilier naš, našej témy, našho programu pre angažovanú Európu v priebehu 6 mesiacov. Teraz dúfame, že pokročíme e, v našich rokovaniach. Nebude to jednoduché, pretože sú tu citlivé otázky v jednotlivých členských štátoch, sú tam náročné reformy, ktoré nás očakávajú, avšak musíme uznať, že rozšírenie bolo zatiaľ najúčinnejším nástrojom zahraničnej politiky EÚ rozšírenie totiž podporuje miera stabilitu v susedstve a pomáha budovať prosperitu na celom kontinente. Taktiež zvyšuje sílu EÚ na svetovej scéne. Čo sa týka e, predstavy e, členstva v EÚ, tak toto podporuje politické a hospodárske reformy a transformuje spoločnosti. Tak teda to bolo v prípade Lotyšska a ostatných balských, pobalských štátov v 90. roku minulého storočia rozšírenie šíri hodnoty a štandardy EÚ za hranice EÚ. A nehovorím len o tých, ktorí sa stanú nakoniec členmi, pretože e, stále viac krajín na toto ašpiruje. Naďalej sa e, rozšírovanie EÚ zakladá na zásluhách a pod, je podmienené. Musíme sa taktiež učiť z minulosti krajiny sú e, posudzované prípad od prípadu. Máme tu kodaňské kritéria, štandardy právneho štátu, hospodárskeho riadenia spravovania a e, verejnej správy. Samozrejme, tá reforma nie je jednoduchá. My sme nasadili laťku veľmi vysoko a toto je ten správny prístup. Chceme šíriť naše hodnoty a nie ich e, rozmazávať. My chceme sa podeliť o náš úspech a neobmedzovať ho a posilniť úniu, ale musíme byť konzistentní. To znamená, že musíme odmeniť pokrok vtedy, keď je zaznamenaný a v priebehu nášho predsedníctva dúfame, že sa nám podarí podporiť eh, rokovania o prístupe jednotlivých krajín. Eh, plánujeme pokrok v rámci rozhovora so Srbskom a dúfame, že otvoríme prvé kapitoly v priebehu nášho predsedníctva. Toto bude záležať na politickej voli Belehradu, hmatateľnom pokroku eh, v oblasti právneho štátu a taktiež na implementácii dohôd, ktoré boli dosiahnuté dosiahnuté v rámci dialógu na vysokej úrovni s Prištinou. Táto postupná normalizácia vzťahov by taktiež mala viesť eh, k ďalšiemu pokroku v rámci stabilizačnej asociačnej dohody s Kosovom, ktorú dúfame, že podpíšeme v prvej polovici tohto roku. Taktiež sa tešíme na eh, ďalšie rokovania o prístupe so Čiernou horou, vrátane toho, že sa tvoria nové kapitoly a vítame záväzky Černej hory v súvislosti s integráciou do EÚ a vítame pokrok, ktorý už bol e, zaznamenaný v súvislosti s reformami. Napriek tomu, že ešte naďalej tam treba pokrok v oblasti udržovania e, základných práv a právneho štátu. Ďalej tu by sme chceli podporiť rokovanie s Ankarou. Turecko je strategickým partnerom, ktorý máme spoločné záujmy a výzvy. Napriek tomu, že súčasný politický kontext nie je e, priaznivý, tak dúfame, že tak si myslíme, že rokovania o prístupe sú najlepším e, rámcom pre vzťahy EÚ a Turecka, sú aj mechanizmy na podporu reforiem. Avšak Turecko musí jasne ukázať, že je, za, že je zaviazané e, európskym hodnotám. Čo sa týka e, rokovania o prístupu s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónia, tak tam sme neboli jednotní. Závery rady z decembra tam hovorí o tom, že by sme sa k tomu mohli vrátiť v roku 2015. Pozitívny signál z EÚ by určite e, podporil e, bývalú Jugoslovanskú republiku Macedónsko a aj celý región. Avšak je dôležité, aby táto krajina e, preukázala politickú vôľu a nadalej implementovala reformy. Udelenie kandidátskeho štatútu Albánii minulý rok bolo zaslúžené a bolo uznaním Eh, no, tvrdej práce Albánska na ceste do EÚ. Vítame tento pokrok, ale ešte nás čakajú ďalšie veľké výzvy, ďalšie veľké testy, predtým než budeme, eh, než začneme rozkovať o prístupe. Eh, robí na, vyvolá v nás trochu pochybnosti situácia v Bosnej Hercegovine, to sa to trochu zastavilo a ale som realistický ohľadom tých prekážok a som si istý, že pri nášho predsedníctva môžeme pokračovať v rokovaniach s kandidátskymi krajinami a v súvislosti taktiež so stabilizačnou eh, asociačným procesom na Západnom Balkáne. Taktiež by som chcel hovoriť o jednej veci, ktorá spadá do kompetencie vášho výboru. Sú to vzťahy medzi EU a Švajčiarskom. Keďže Švajčiarsko má štatút veľkého partnera EU, my si že je dôležité naďalej hovoriť v rámci interinstitucionálneho rámca pre EÚ švajčiarske e, vzťahy. Mali sme referendum vo Švajčiarsku, vieme, že ja voľný pohyb osôb je zásadným pilierom európskej politiky, že to nemôžeme oddeliť od nášho vnútorného trhu. EÚ je ale pripravená diskutovať so Švajčiarskom ohľadom e, fungovania e, konkrétnej dohody Rozšírenie je iba jednou z priorít angažovanej e, Európy. Taktiež chceme naše predsedníctvo využiť, aby e, pomáhalo v iných oblastiach. Chceme podporovať miera stabilitu v susediacich krajinách na Ukrajine, v Libii, v Sýrii. Taktiež chceme pracovať ďalej v rámci, európske, v rámci revízie európskej sudskej politiky. Chceme zorganizovať e, summit v Rige ohľadom východného partnerstva v máji a pracovať taktiež v súvislosti s migráciou. Ďalej tu máme oblasť Strednej Ázie, kde chceme e, podporiť e, našu stratégiu a taktiež pokročiť v rámci rokovania o dohodách s Kanadou, Japonskom, Vietnamom, preto všetkým USA. Vidíme, ako rýchlo sa môžu v okolnosti meniť a čakám na vaše otázky. Ďakujem, pán Preda. Hmm, ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán minister, ďakujem, že ste prišli dnes večer a predstavili nám e, plány predsedníctva. Je to naozaj v tom istom duchu, ako bola prezentácia vášho premiéra na plenárke minulý týždeň. A chcem vám poblahoželať k tomu, že ste si stanovili ambiciozne ciele, poželať vám šťastie, veľa úspechov. Ťažko sa mi počúvalo to, že to, čo ste všetko povedali, v podstate bolo akoby vyvolané tými teroristickými útokmi už ste spomenuli, eh, tým, že ste modifikovali v podstate váš, pre, prejav. Um, otázka. Otázka, ktorá súvisí s Bosnou a Hercegovinou, pretože ja som spravodajcom eh, parlamentu pre túto krajinu a diskutovali sme dve správy o Srbsku a o Kosove. O Bosne budeme diskutovať najbližší mesiac, začneme diskutovať najbližší mesiac. Myslíte si, že bude významný pokrok počas vášho predsedníctva v tejto veci, alebo si myslíte, že počas tých šiestich mesiacov e, prvého polroku roku 2015 jednoducho bo, sa bude iba koordinovať e, medzi teda novo konštituovanými úradmi a úniou vzhľadom na to, že iniciatíva britsko-nemecká je zo strany Európskej strany a teraz nájdeme v podstate nejaké prostriedky na konkretizáciu toho. Myslíte si, že nájdete tieto prostriedky na konkretizáciu skôr, ako skončí vaše predsedníctvo? Ďakujem pekne. Paldies, priekšsēdētāj kungs, Goda, to je ministr, kungs, sirsnīgi sveicu z Európs parlamenta. Ďakujem, takže pán minister, vítam vás v parlamente. Dúfam, že vaše predsedníctvo bude úspešné. Mám otázku. V piatok v, v štátne e, jazykové centrum nás vyzvalo o tom, e, čo, ako je to byť lotyšom. No a myslím, že to bol taký nástroj e, vnútornej politiky. Netýka sa so zahraničnej politiky, ale čo si o tom myslíte? ako táto politika a podob, táto aktivita a iné politické aktivity, ako je toto v súlade s externými e, líniami politiky Lotyšska. Vieme, že máme veľkú e, históriu, čo sa týka menšín. Máme tam Arménsko, Gruzinsko, Ukrajinu, Bielorusko v rámci východného partnerstva. Ako sa na to dívate vy? Vy ste ministrom predsedníckej krajiny. Aký máte plán v súvislosti s národnými menšinami? Thank you, Chair. Ďakujem, pani Fotiga. Vítam vás, pán minister, v našom výbore. Želám vám všetko dobré do vášho predsedníctva, veľa úspechu samozrejme a teraz mi dovolte vám položiť jednu krátku otázku. Sú veľmi zaujímavé inštitúcie, ktoré sídlia v Lotyšsku, v Rige. A čo týka využitia jednej z nich, Tam sme si vypočuli správu o správu NATO. Chcela by som, aby ste nám niečo povedali o propagande Ruskej federácie ohľadom Západu. Propagandu proti Západu. Ako by ste chceli využiť e, expertízu takýchto e, centier, inštitúcií, tak aby sa neutralizovali neutralizovalo úsilie iných krajín proti EÚ a iným západným krajinám. Pán Van Bálen. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa opýtať ministra. Dohovor z Minsku ešte nebol implementovaný, takže podstate na východnej Ukrajine nie je ešte účinné prímerie. Čo urobíte v priebehu vášho predsedníctva, tak aby táto, tento dohovor z Minsku bol implementovaný? Ďakujem. Ďakujem. Pán minister, zdravím vás v našom výbore. Želám lotišskému predsedníctvu všetko dobré. Predovšetkým, čo sa týka registra údajov o pasažieroch, PNR, dúfam, že sa konečne na tom dohodneme, pretože to je skutočne obrovsky dôležité. Mám otázku v súvislosti s východným partnerstvom. Z tých šiestich krajín, ktoré sa zúčastňujú, tri krajiny majú asociačnú dohodu s EÚ. To znamená, že z kvantitatívneho pohľadu sú na vyššej úrovni než tie ostatné tri. Ďalšie dve majú úzke vzťahy s tzv. colnou úniou a potom je tam Azerbajdžan, šesta krajina. Ten je taký ehm, neutrálny, nemá ale preto lepšie slovo. Čo očakávate od samitu v Rige, okrem toho, že tam očakávate praktické riešenie v súvislosti s liberalizáciou výlového styku? aký inštitucionálny eh, aké inštitucionálne nastavenie očakávate v súvislosti s východným partnerstvom a čo by ste chceli dosiahnuť v priebehu toho samitu v Ríge, kde sa budú snažiť dohodnúť eh, lídry EÚ s lídrami krajín východného partnerstva. Thank you very much, Ďakujem pekne. Môžem len privítať pána ministra, zastupujem ďalších koordinátorov e, pri príprave predsedníctva, čiže ceníme si to, že sme mohli e, koordinovať vašu prípravu, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, súhlasím s tým, čo ste povedali na úvod v rámci boja proti ter- na tému boj proti terorizmu a vizi, ktoré, mm, ktoré my tam stojíme, je potrebné zabezpečiť to, aby sme nemali v podstate takú predurčenú akoby E, odpoveď. Musíme chrániť ľudské práva a zároveň otázka integrácie internej a externej politiky. To sú výzvy, ktoré vás čakajú a želáme vám veľa úspechov. Takisto podporím to, čo ste povedali v súvislosti s Ruskom. Zlepšenie vzťahov s Ruskom, ako vnímate možnosti e, pozitívneho dialogu? Nechceme v žiadnom prípade ignorovať alebo popierať porušovanie medzinárodného práva. To sú teda naozaj ďalšie veľké výzvy, pred ktorými stojíme, a teda celé vaše predsedníctvo, už aj preto, že je tu kríza na Ukrajine, ktorú musíme riešiť, ale takisto sú tu aj vzťahy Rusko-Syria a tak ďalej. Čiže je to pre nás veľmi dôležité ako medzinárodných partnerov. Mám dve konkrétne otázky No, samozrejme ste tu ako predsedníctvo, ale vaša národná úloha je takisto dôležitá pre celú Európu a vzhľadom na to, vaše, aké sú vaše osobné názory na podporu občianskej únie a e, pre celú Európu sú tu určité obavy vzhľadom na určité vyhlásenia Eh, členov vašej vlády, či budete podporovať nediskrimináciu v prospech LGTBI oficiálne, efektívne a bol by som rád, aby ste nás uistili v tejto veci. A druhá vec v súvislosti so zmenami, ktorým došlo v súvislosti s používaním úradného jazyka v Lotyšsku. Dnes sa uviedlo, že sa to týka len politikov, ktorí robia interviu s novinármi, že to má byť po lotyšsky. Vysielate tým naozaj dobrú správu o pluralizme a rešpektovaní menšín, nielen v mene vašej krajiny, ale všetkých krajín a predovšetkým, či vysielate správny politický signál voči Rusku. Asi by ste nás mali aj v tejto veci dnes uistiť. Ďakujem. Hvala lepa. E, gospod minister. Ďakujem pekne. Tu som. Slovenský veleposlanik v Latvii. E, gospod minister. Ja som pôsobila ako prvý veľvyslanec v Lotyšsku e, za Slovinsko. Dnes hovoríme o pokroku kandidátskych krajín EÚ a ja som stalým spravodajcom. pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko. A ak dovolíte, budem hovoriť e, o, o e, tejto krajine ako Macedónsko, pretože moja krajina uznala Macedónsko pod týmto názvom. Vy ste vyjadrili si skeptický postoj k rokovaniam s Macedónskom. A tu si dovolí nesúhlasiť s vami. od všetkých prístupových kandidátov, teda pomedzi všetkých, Macedónsko eh, najlepšie plní stanovené pravidla, Jediný problematický bod eh, je ten neracionálny spor so susednou krajinou. Mm, vo svojej správe navrhujem čo najskôr začať rokovania a rada musí prestať e, s narušením týchto rokovaní. Opätovné e, započatie rokovanie taktiež môže vyriešiť e, všetky otvorené otázky, vrátanie otázky názvu. Chcem vás vyzvať, aby ste v tejto otázke e, sa ujali aktívnej úlohy. Tento štát totiž e, môže dosť výrazne ovplyvniť stabilitu celého regiónu. A ďalej druhá otázka. Chcem sa opýtať, či ako vedúci predstaviteľ európskej politiky v najbližších 6 mesiacoch, či dokážete zaručiť, že Európska únia pri štátoch, ktoré nedodržovajú ľudské práva, bude využívať všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zakročila. Teda konkrétne mám na mysli Maroko, Izrael, Turecko a ďalšie krajiny. Ďakujem. Ďakujem si vás požiadať. Máme teraz eh, dve časti. Jednak eh, časť o rozširovaní. Prosím, sústredte sa na otázky rozširovania, ďalej otázky Ukrajiny, Ruska a tak ďalej všetko, čo sa prejednávalo na Rade ministrov zahraničia, sa budú prejednávať v druhej časti. Nemá a veľmi veľký význam miešať tieto e, dve oblasti tém. nemá ani význam nejako spochybňovať to, čo povedal kolega Garinkevič. Ďakujem. Milamon. Ďakujem. Takže želám všetko dobré do vašho predsedníctva ktoré začína tento mesiac. Len stručne, vy ste na konci hovorili o dôležitosti dohôd z USA s Kanadou. A myslím si, že dobre, Kanada, tak to prakticky už je ukončené, ale myslím si, že teraz by sme to mali tak rozhodne ešte potlačiť, aby sa to úplne ukončilo. Dúfam, že sa na tomto pracuje do konca tohto roka určite potrebujete to, ten konečný um, krok. No, tento semester bude dôležitý pre vás kvôli tomu, že v júni bude stretnutie s predstaviteľmi latinskoamerických krajín LAK. Ehm, vzťahy s týmto veľmi dôležitým regiónom sú taktiež e, samozrejme pre nás všetkých zásadné. A Takže preto je moja otázka, ako sa k tomu staviate? Ďakujem. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister, a ja by som vám chcel poblahoželať a poblahoželať Lotyšsku. Na začiatku predsedníctva poprvé vám veľa úspechov, dúfam, že budete mať dobré výsledky. Spomenuli ste otázky rozširovania, teda medzi otázkami rozširovania hovorili ste o Turecku a vyjadrili ste nádej, že veci sa začnú hýbať že tá aktuálna situácia sa zmení. Bude lotišské predsedníctvo tým predsedníctvom, počas ktorého sa spraví zásadný pokrok v oblasti rozširovania a v oblasti riešenia Turec, prístupu Turecka do Európskej únie? Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Minister, blahoželám vám k predsedaniu, želám vám veľa úspechov a v každom prípade určite e, to obdobie pre nás všetkých bude náročné, ťažké, ale veľmi dôležité a dúfam, že to zvládnete v predsedníckej stoličke čo najlepšie. Vážený pán minister, v tlači sme videli vašu informáciu o úmysle ísť do Moskvy a rokovať s pánom Lavrovom a vedením Ruskej federácie. Pán minister, a s akými správami pôjdete do Moskvy? Možno, že by to určite malo byť niečo aj o ruskej agresii na Ukrajine. Dnes sme mali informácie, že dve ruské jednotky, vyše 700 ľudí prekročilo ukrajinskú hranicu. Takže bol by som rád, ak by ste okomentovali túto situáciu, aj situáciu na Ukrajine. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozširovanie Západný Balkán. Pán minister, ďakujem za úvodné vystúpenie. Pochopil som z toho, že chcete využiť vaše skúsenosti z prístupových rokovaní a naozaj oceňujem podporu jednoduché vystupovanie, jednoduchý jazyk, ktorý svedčí o tom, že chcete naozaj niečo dosiahnuť, že chcete veci posunúť vpred. Čo sa týka aktuálnej situácie, kedy v najbližších 5 rokoch nebude žiadne rozširovanie, pretože objektívne ani jedna z aspirujúcich krajín nebude pripravená na pristúpenie. Myslím si, a viete, že je veľmi potrebné opatrne a citlivo naklad s terminológiou, pretože vyhlásenia predsedu komisie Junckera zalarmovali mnohých v partnerských krajinách na Západnom Balkáne. Takže ja si cením váš prístup a viem, že aj vy viete, že to bude ťažké uh, robiť to, o čom hovoríte, plniť ten ambiciózny projekt, ktorý ste nás črtli, ale naozaj vás budeme podporovať, budeme mať pomáhať. Ak chcete byť úspešný, myslím si, že je potrebné, aby ste úzko spolupracovali s pani Mogherini, e s EAS, s vedúcimi delegáciami v oboch krajinách. Takže moja otázka znie, aké sú vaše názory, ktoré sú najlepšie komunikačné kanály s cieľom dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Diskutujeme o tom, ako sa posunúť ďalej v boji proti terorizmu. Diskutovali ste aj o potrebe viac financií a investícií do bezpečnosti ľudí, lepší spôsob výmeny informácií, viac financií pre spravodajské služby, aby sa chránili občania Investícia do programov prevencie, radikalizácií a e, od radikalizovania mladých. Mm, napríklad v boji proti terorizmu na popredí stojí Irak. Ja som sa odtiaľ vrátila s kolegami a zistila som, že Európa tam absolútne nie je prítomná. Členské štáty nekoordinujú ani dodávky zbraní napríklad. E, nie je tu žiadna koordinácia medzi členskými štátmi, čo sa týka humanitárnej pomoci z ENKO. Nie je tu žiadna koordinácia humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci a uh, tábory utečenecké a presídlenecké nemajú školy, ani do tých by mohli chodiť jazidi ani kresťania. Neexistujú tu žiadne spôsoby na pomoc unesených žien a unesených vo všeobecnosti žiadna pomoc a vidí ženám, ktoré sa v podstate stali sexuálnymi otrokyňami teroristov. A treba niečo robiť spolu s miestnym obyvateľstvom. To isté môžem povedať asi o Libii, ktorá sa stala jakýmsi útočiskom pre teroristov. Kde tam je Európa? Myself. Libia. Mm, nebudem sa opakovať, Libia, Ukrajina, terorizmus, to bolo na zozname ministrov zahraničných vecí rady, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Táto časť je o rozširovaní. Slovo dostáva pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister Jenkevič. A pred, ako predseda ukrajinskej delegácie mám záujem o na vaše názory na to, ako využijete vaše predsedníctvo počas šiestich mesiacov a zapojíte sa do koherentnejších diplomatických úsil Európskej únie vo všeobecnosti a pri hľadaní udržateľného dlhodobého riešenia pre Donbass a nesmali by sme zabúdať ani protizákonne anexovaný Krym. A čo sa týka rozširovania, čo sa týka rozširovania, myslím si, že je dôležité to, že ste zdôraznili kľúčové aspekty tých krajín, ktoré nedávno vstúpili do Európskej únie a je dôležité, aby tento proces bol naďalej v mandáte nášho výboru a, a mm, poslancov Európskeho parlamentu. Uh, you, uh, Ďakujem pekne, pán predseda teda Dovolte, pán minister, privítať vás a popriať veľa úspechov lotišskému predsedníctvu. Hovorili ste o rozširovaní a hovorili ste o Turecku ako strategickom partnerovi. Ja by som chcel pripojiť aj Bosnu. Čo si myslíte o pokroku v Bosne a pokroku v Turecku počas vášho predsedníctva? Ďalšia otázka mm, možno na odpoveď teraz alebo neskôr. Hovorili ste o vykorenení terorizmu v našej spoločnosti a hovorili ste o zapájaní muslimských e, komunít. Viete, že svet, v ktorom žijeme, je prepojený a zároveň všetko so všetkým súvisí a závisí jedno od druhého. A vidíme tu obrovský nárast atakov proti uh, muslimom. Čo chcete s týmto spraviť? Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán minister, chcel by som vám popriať a úspechu do vášho lotišského predsedníctva. Moje otázky sa plne vzťahujú k rozšíreniu. Poprvé, z Albánska prichádzalo veľa pozitívnych správ my zvažujete teda tú možnosť, že pokiaľ tento pozitívny trend bude pokračovať, tak by Albánsko mohlo otvoriť určité kapitoly rokovania o prístupe v priebehu e, Lotyšského predsedníctva. Po druhé, Island. Sú tam teraz dva trendy. Po prvé, koalícia zvažuje možnosť e, vyhlásiť e, referendum o prerušení rokovaní a na druhej strane sociálni demokrati e, ktorí chcú pokračovať v rokovaniach, pokiaľ nedôjde k referendu a pokiaľ by tam teda bola nová vláda, pokračovalo by sa v rokovaniach e, s Islandom? Ďakujem, takže navrhujem, aby sme teraz začali in kamera a potom to budeme môcť pozitívne skombinovať. Teda